Bonjour. Dobrý deň pre všetkým. Začneme naše stretnutie výboru pre rozvoj a s potešením môžem privítať pána predseda parlamentu eh, pobrežia Slonoviny. Začneme naše stretnutie tým, že príjmeme dnešný program. Je tu jedna zmena e, programu, ako bola oznámená. Pán Neusser nám predstaví svoje stanovisko o protokole k dohode e, o rybolove z Kiribati. A to dnes. Zajtra bude zajtra takisto zmena poradia bodov na programe a poradie bodov bude následovné. Začneme stanoviskom pani Kreti e, na tému chýbajúce ženy, vykinožovanie rodu. Potom pôjde stanovisko pána Kašmana o sexuálnych právach a zdraví. Následne bude stanovisko pána Kaminského pod názvom Korupcia vo verejnom a súkromnom sektore, dôsledky na e, práva v tretich krajinách. Potom bude stanovisko pána Roatu o situácii práv v regióne Sahelu. A potom s, ukončíme dopoludňajšie práce stanoviskom pána Kašmareka e, na tému Smernica o kvalite palív a obnoviteľných zdrojov energií. Má niekto proti, alebo pri, e, je niekto proti, alebo má niekto pripomienky k takémuto programu? Ak nie, tak náš program v takomto poradí, ako som vám ho odprezentovala aj so zmenami, je schválený. Všetci ste dostali zápisnicu zo stretnutia 22. a 23. apríla 2013. Ak máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici, dajte o tom informácie sekretariátu ešte pred ukončením dnešného stretnutia. Ak nedostaneme žiadne pripomienky, zápisnica bude schválená v aktuálnej podobe. Takisto ste dostali, v soch máte odporúčania, ktoré boli vydané, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté na schôzi koordinátorov 22. apríla 2013. Ak máte nejaké pripomienky, k výsledkom tohto stretnutia. Poprosím vás, nahláste to na sekretariate ešte skôr, ako skončí naše dnešné stretnutie, ak nedostaneme žiadne informácie, tieto výsledky budú schválené v predloženej podobe. Mám pre vás dve oznámenia. Prvé sa týka možnosti elektronického podpisu a úlohy nášho výboru ako pilotného výboru v tejto veci. Náš výbor patrí medzi tie výbory, ktoré sa pilotne pustia do používania elektronických podpisov s cieľom obmedziť e, používanie papiera a zefektívniť, našu prácu a ušetriť. Poprvýkrát budeme mať možnosť od budúceho týždňa podpisovať alebo spolu podpisovať pozmenujúce návrhy k stanoviskám alebo správam nášho výboru. Táto možnosť e, zabráni tomu, aby sme museli posielať zmeny faxami tak ako je tomu teraz. Viac informácií na túto tému nájdete na stránke e-komity, ale takisto dostanete aj pozvanie na informačné stretnutie, ktoré bude zorganizované na 6. júna. Takisto by som vás chcela informovať o tom, že som dnes dostala, že som pri, prijala delegáciu sen, uh, utečencov ohľadom situácie v Sýrii. Uh, všetci vieme, že táto situácia je veľmi dramatická v Sýrii a Uh, upozornili náš výbor na túto zlú humanitárnu situáciu. <clears throat> Je tu veľký, obrovský tok utečencov. 3,5 milióna utečencov údajne sa nachádza mimo územia Sýrie, respektíve sa bude nachádzať mimo uh, na územia Sýrie do konca tohto roku milión v Jordánsku, milión v Libanone, uh, a rovnako ako aj v Turecku a stovky tisícov utečencov na severe Iraku, to sú predpoklady. Je viac ako 4 milión obyvateľov eh, v Sýrii, ktorí sú závislí od eh, rozdávania potravín. Potrebujú 16 eh, miliónov týždenne len za, na to, aby je, bolo možné zabezpečiť stravu pre toto obyvateľstvo. Chýbajú finančné prostriedky E, tá, obratili sa na nás, však poznáme e, obmedzenia nášho rozpočtu, takže ja sa obracam na vás ako na poslancov, aby v vašich krajinách ste spravili e, čo je možné preto, aby sa získali finančné prostriedky na prácu OSN, životne dôležitú prácu, ktorá zachraňuje životy ľudí v Sýrii. Má komisia nejaké oznámenie pre nás? Áno, takže dávam slovo zástupcovi, pán Peter Quake McRae. Máte slovo, ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcel spomenúť tri veci. Poprvé, Komisia prijala oznámenie 15. mája o miestnej samozpráve. Plný názov tohto oznámenia je posilnenie e, miestnej samozprávy za zefektívnenie e, správy. Komisia si myslí, že miestna samozpráva v týchto krajinách e, je kľúčovým aktorom, ktorá môže zásadnou mierou prispieť k dobrej správe a globálnemu rozvoju a aby sa plnom rozsahu využil potenciál miestnej samozprávy. Navrhujeme, aby sa, sme sa viac zameriavali na miestnu samozprávu, ktorá e, prispieva k rozhodovaniu a k rozvoju e, regiónov. Na, zák- e, na základe tohto oznámenia teraz čakáme, že rada príjme závery. Po druhé, komisia schválila oznámenie 21. mája na tému migrácia pod názvom Maximalizácia dopadu Eh, rozvojového dopadu migrácie. Je to základ pre spoločné stanovisko EÚ pre podujatie, ktoré sa bude konať na úrovni OSN v septembri, dialog o medzinárodnej migrácii a rozvoji na vysokej úrovni. Čiže je to do určitej miery súrne a musíme EÚ stanovisko prijať ešte predtým, ako bude toto podujatie OSN. Opäť účelom je podporiť eh, mobilitu migrantov ktorá má e, viesť e, k zlepšeniu hospodárskej situácie krajín s nízkym a stredným príjmom. E, a po tretie chcem pripomenúť, že sme pripom- pripravili stanovisko EÚ v rámci balíka práce, ktorú robíme v rámci rozvojového fondu a pripravili sme EU rozhodnutie o novom finančnom protokole pre dohovor z Kotonu. E, má to schváliť Rada pre zahraničné veci, teda rozvojová časť, zajtra pred spoločným zasadnutím Rady 6. 7. júna z ECP EU. Čiže to boli tie tri oznámenia, ktoré som chcel e, spraviť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Nemá, nedostali sme žiadne otázky na Európsku komisiu aspoň na toto stretnutie, čo nám umožňuje pustiť sa do 7. bodu nášho programu. To znamená výmena názorov s pánom Guillaume Kigbafori Soro, predsedom Národného zhromaždenia pobrežia Slonoviny. S veľkým potešením som ho už medzi nami privítala. Spolu s ním e, si budeme vymieňať názory ohľadom posledného rozvoja, ako aj e, vyhliadok e, pobrežia Slonoviny. Ako viete, pobrežie Slonoviny po povolebnej kríze v roku 2010-2011 zaznamenalo určitý pokrok, aj keď ešte stále má pred sebou veľké výzvy. Eh, chcem vás vyzvať, pán predseda, aby ste pokračovali v politickom dialógu, ktorý nutne musí prebiehať na úrovni eh, parlamentu, ktorému predsedáte eh, musíme stále zdôrazňovať dôležitú úlohu národného zhromaždenia v krajinách demokracie. Takisto by sme chceli, aby ste riešili veľké otázky národného záujmu, ktoré sú príčinou následných kríz, ktoré zažíva vaša krajina, konkrétne otázku e, vyrovnania, e, vyrovnania úloh e, mm, mm, moci, otázka obrany a bezpečnosti, otázka národnej identity, otázka pozemkovej reformy, aby ste sa pustili aj e, do všetkých týchto závažných tém. Takže to je niekoľko tém, o ktorých by sme chceli s vami dnes hovoriť počas tohto stretnutia. Dost, uh, okamžite vám dám slovo na 20 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu. Dámy a páni, europoslanci, milí kolegovia, dámy a páni. Chcel by som začať tým, že sa poďakujem v mene e, národnej reprezentácie Pobrežia Slonoviny a v mene ľudu Pobrežia Slonoviny za to, že ste nám dali príležitosť vystúpiť pred vami. Predsedám delegácii poslancov Pobrežia Slonoviny a je to v podstate e, piata skupina alebo časť našich poslancov v parlamente máme 250 poslancov. Takisto by som chcel povedať, že tu je pán veľvyslanec našej krajiny v Rakúsku, ako aj tu v Bruseli e, veľvyslanec pobrežia Slobodným v Bruseli. Ako viete, nič nenahradí slovo legitímnych zástupcov ľudu, keď e, hovoríme o ich osude. A preto by som E, vás chcel pozdraviť a ak dovolíte, e, pani predsednička, e, vás e, poďakovať sa vám za to, že ste nám dali možnosť vystúpiť. Ak sa dnes ujímam slova, tu medzi vami, vážení kolegovia, vážení europoslanci, je to preto, že kríza v mojej krajine skončila. Dnes sme v podstate e, budujeme právny štát, budujeme demokraciu pobrežia Slonoviny. Samozrejme, ako ste aj vy zdôraznili, že máme ešte pred sebou množstvo výziev, ale tieto výzvy, ja tu musím povedať a upresniť, sú výzvy krajín, ktoré sa rozvíjajú, sú výzvy krajín, ktoré majú problémy v boji s chudobou. Sú to problémy výzvy krajín, ktoré sa snažia dostať zo zlej situácii, ktorá prevládala v tejto krajine už niekoľko desaťročí. Takže na tej politické úrovni, pani predsednička, by som chcel povedať, že dnes eh, pobrežie slonových funguje normálne. Všetky inštitúcie republiky boli etablované. To viete, že po povolebnej kríze nebola žiadna inštitúcia, ktorá by u nás fungovala. O 6 mesiacov neskôr, napriek problémov a veľkej kríze, ktorú sme zažili, sa nám podarilo zorganizovať legislatívne voľby, ktoré viedli k tomu, že vzniklo národné zhromaždenie pobrežia Slonoviny, ako e, som už popísal. Potom sme pokračovali v našich snahách e, a snažili sme sa zorganizovať demokratické a transparentné miestne voľby, komunálne voľby. E, a teda komunálne voľby na miestnej a regionálnej úrovni. To všetko prebehlo <clears throat> v prostredí zmieru. To je veľmi dôležité. Bola to veľmi ťažká úloha nielen pre vládu, ale aj pre ľud pobrežia Slonoviny. Posledné komunálne voľby e, završili dlhý volebný proces a e, s uspokojením môžem dnes povedať, že všetko prebehlo dobre. Áno, samozrejme, pani predsednička, e, môžeme povedať, že všetky významné politické sily sa nezúčastnili týchto volieb, čo je polutovania hodné. Konkrétne SPI, strana bývalého prezidenta republiky, ktorý je momentálne v rukách medzinárodnej spravodlivosti. Áno, samozrejme dôvod, ktorý uviedli, je taký, že e, bolo predtým potrebné, aby medzinárodná spravodlivosť oslobodila z bývalého prezidenta, aby sa mohol zúčastniť tohto politického procesu a účastiť sa eh, na voľbách. Ako vy viete a ja viem, to nie je v rukách eh, našich úradov, pretože eh, je v rukách medzinárodnej spravodlivosti. Pre nás, pre nás, pre národné zhromaždenie pobrežia Slonoviny, politika prázdnej stoličky nie je dobrým riešením vláda má právo vládnuť väčšinou stranou, ktorá je pri moci, tá má zapovinnosť viesť poli- e, inkluzívnu politiku, ale všetci musia prispievať k politickému životu e, národa. Čo sa týka bezpečnosti, pobrežie Slonoviny e, vynaložilo obrovské úsilie, pretože po povolebnej kríze e, sily boli dezorganizované, Ehm, museli sme zorganizovať sektor bezpečnosti a obrany, ktorý má zlepšiť a opätovne ehm, sa etablovať ako zložky prvej kategórie, to znamená polícia a, arma, a, a e, žandári v procese reštrukturalizácie. Čo sa týka bezpečnosti, chcel by som vás pozvať, aby ste si pozreli, ako je definovaná bezpečnosť e, podľa OSN a podľa určitých indikátorov a pobrežie slonoviny splňa tieto indikátory. Sme na úrovni indikátora číslo 1. Podľa medzinárodnej organizácie aj podľa Africkej banky pre rozvoj e, dnes splňame tieto kritéria. Takže tie krajiny ako tá moja, ktorá má dôležité geostrategické, e, geostrategické miesto, Naďalej je to pre nás veľkou výzvou zabezpečiť mier, pretože máme severné hranice z Mali a viete, že otázka bezpečnosti v Mali, poznáte ju, aká je. Máme dru- na druhej strane hranice máme Liberiu. Viete, že Liberia takisto uh, zažíva ťažkú situáciu. To všetci viete. To znamená, otázka bezpečnosti ostáva pre pobrže Slonoviny prioritou a pani predsednička, my sme presvedčení o tom, že medzinárodné spoločenstvo, vrátane Európskej únie, by sa mali v otázky bezpečnosti nielen pobrežia Slovenie, ale v celom regióne e, riešiť tieto veľké hrozby. Nie sú to len tie bežné hrozby ako, ako podvody, ale sú to väčšie hrozby ako terorizmus v Mali preto je potrebné venovať týmto otázkam mimoriadnú pozornosť. Čo sa týka hospodárskej situácie, pobrežie Slonoviny vynáklada obrovské úsilie. E, obnovujeme naše hospodárstvo. Mnohí investori po reforme e, hospodárskej situácie pre všetkým cez program, ktorý sme mali s Medzinárodným menovým fondom a Svetovou bankou, e, teda reformy, ktoré nám umožnili dosiahnuť to, čo e, sa nám podarilo dosiahnuť. Dnes pobrežie Slonoviny je krajinou, ktorá je otvorená celému svetu investorov. A na rok 2012, a tu by som takisto vás chcel požiadať, aby ste si pozreli oficiálne údaje e, Menového medzinárodného fondu, podľa ktorého pobrežie Slonoviny e, zaznamenáva hospodársky rast. Naša vláda sa tomu angažuje a v roku 2013 chce zabezpečiť mieru rastu 9 pre všetkým v oblasti kávy, kaká, čo všetko nám umožní bojovať proti chudobe, pretože viete, že pobreže Sloviny je polnohospodárskou krajinou, primárnym svetovým výrobcom kaká. Takže e, z, E, sme takisto prvým e, exportérom a výrobcom e, orieškov v Afrike. Kešu orieškov. Takisto otázka národného zmierenia a právneho štátu. Samozrejme v krajine, ktorá zažila vojnu, sú ešte stále veci, ktoré nezodpovedajú požiadavkám práv. Ale Eh, my sme sa pokúsili práve preťať ten začarovaný cyklus bezstretnosti, ktorá existovala u nás niekoľko desaťročí a rozhodli sme sa e, založiť e, vyšetrovaciu komisiu, ktorá by mala osvetliť všetky trestné činy spáchané v pobreží Slovony po v povolebnej kríze. Táto komisia funguje, vypracovala správu prezidentovi republiky, prezident republik schválil túto správu a posunul ju ministrovi spravodlivosti a ministerstvo spravodlivosti má následne konať na základe tejto správy. Národné zhromaždenie, v každom prípade, čo sa nás týka, e, my sme v roku 2000 11 sa zapojili do, do tohto procesu. Dnes našou úlohou je okrem e, tých ústavných otázok ako schvalovanie práva, kontrola činnosti vlády, e, máme eh, ešte aj za úlohu viac sa angažovať e, v oblasti procesu národného zmierenia e, medzi mužmi a ženami pobližia slonoviny. To je dôležité, pretože Eh, keď zažijete niečo také, ako sme my zažili na pobreží Slonoviny, je dôležité, aby všetky inštitúcie, všetky inštitúcie v rámci Národného zhromaždenia, aby všetky zohrali svoju úlohu. A my podporujeme s komisiou skutočný dialog zmierenia. Je to komisia, ktorá bola etablovaná podľa eh, vzoru tých, ktorí viedli zmierovací proces v Južnej Afrike. Eh, je to práca, je to dlhodobá záležitosť, Národné zhromaždenie zohráva eh, v tejto práci svoju úlohu a sme presvedčení o tom, že už dosahujeme určité výsledky, pretože po prezidentských voľbách sme mohli zorganizovať dva, dvoje voľby, ktoré prebehli v prostredí a v atmosfére inej, ako bola atmosféra po eh, prezidentských voľbách. Pani predsednička, Mohol by som eh, rozprávať o množstvách ďalších detajlov, ale myslím si, že najdôležitejšie je potvrdiť dnes pred výborom, pred vašim výborom, potvrdiť, že pobrežie Slonoviny sa vrátilo späť do hry, obrazne povedané, a chceme zohrávať v plnom rozsahu našu úlohu v africkom, na africkom kontinente. Budeme zohrávať svoju úlohu a budeme lídrami v našom regióne na diplomatické úrovni. Prezident republiky Pobrežia Slonoviny momentálne je predsedom CDAO. Je to spoločenstvo štátov západnej Afriky Takže to bolo niekoľko prvkov, o ktorých som chcel hovoriť, o ktorých som vás chcel poinformovať a samozrejme e, ten materiál, e, e, na ktorom som máte všetci k dispozícii, ak by ste mali ďalšie otázky, rád na ne zodpoviem. Nielen otázky, ale postrhy a pripomienky, ktoré by ste chceli vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán predseda parlamentu. A teraz odovzdávam slovo poslancom. Pán Ponga požiadal ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán predseda Národného zhromaždenia pobrežia Slonoviny, chcel by som sa vám poďakovať, že ste dnes prišli medzi nás aj za vaše vystúpenie. Chcel by som si upresniť otázky procesu zmierenia vo vašej krajine, o ktorom ste hovorili pred chvíľkou. Výbor pre dialog, pravdu a zmierenie od júla 2011. Tento výber pracuje efektívne? To by som chcel vedieť. Naozaj ten dosiahnutý pokrok je reálnym pokrokom. Chcel by som sa opýtať práve na toto, pretože správu, ktorú vydala Amnesty International 26. februára, v tej správe sa hovorí o tom, že zmierenie je ťažké v tom zmysle, že e, zastancovia predchádzajúceho prezidenta páchali trestné činy, ako aj armáda pácha trestné, páchala trestné činy a títo ostali bez potrestania. Ako by vám mohla Európska únia pomôcť v tejto snahe zmierenia? a navyše Národná vyšetrovacia komisia vydala v auguste správu o trestných činoch spáchaných po voľbách. Mohli by ste nám povedať, aké sú následné kroky po tejto správe? Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Pán Michel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poblahoželať pán predseda vám aj všetkým úradom pobrežia Slonoviny, ktorí pracujú za veľmi ťažkých podmienok a ktorí naozaj e, vrátili cestu späť, e, krajinu späť na tú správnu cestu. Samozrejme, máte ešte pred sebou množstvo práce e, a Musím však povedať, že ten hospodársky rast, ktorý ste zabezpečili, to svedčí o tom, že e, pobrežie Slonoviny je partnerom, ktorý mu sa jednoducho nedá vyhýbať a vedete politiku stability, ktorú je potrebné zabezpečiť v tomto regióne. Mám otázku, je to skôr, to bolo v podstate poblahoželanie a chcel som vám povedať, aby ste aj pokračovali v týchto prácach, ale mám teraz otázku. Eh, ten rast 9, eh, vyše 9-percentný rast už eh, to vytvára dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa zlepšila sociálna sieť, podpora školstva, všetkých tých veľkých funkcií štátu, ktoré majú dopad na obyvateľstvo. Viem, že máte projekt, viem, že máte program, ale chcel by som, aby ste k tomu niečo konkrétnejšie povedali. A tretia pripomienka. Chcel by som vedieť, prečo Prečo, veď chcel by ste vysvetliť, aby ste opodstatnili to, že uh, zohrávate úlohu v určitom bojkote. To mi robí problém. Konštatoval som to už aj v iných krajinách. Napríklad požadovať oslobodenie pána Gbagbo e, napriek tomu, že súdny proces trestného práva prebieha. Požadovať, aby sa to ukončilo ešte pred voľbami Eh, to je ťažko povedať, že dodržujete eh, práva. Takže čo robíte vy, vy ako väčšina, preto aby ste sa snažili odblokovať túto situáciu, aby ste sa snažili bývalú stranu pána Bagbo dostať do tohto procesu zmierovania. Sledujem situáciu pobežia Slonoviny dosť zblízka a niekedy mám pocit, že je to akási stratégia opozície, e, ktorá pozostáva v tom, že nechcú vstúpiť do procesu zmierovania. Ale dobre, treba sa s tým vysporiadať. Ide o to, aby väčšina spravila všetko preto, aby pritiahla, aby prilákala aj túto stranu e, do E, procesu zmierovania demokracie. Takže to bolo e, všetko v podstate. Ešte tretí aspekt. Vedeli by ste nám poskytnúť podrobnejšie informácie o problémoch, o konkrétnych problémoch, ktorými sa potýkate pre operáciu DDR. Je jasné, že to je ťažká operácia, delikátna operácia, no poznám problémy, ktoré ktoré má, ale e, chcel by som, aby ste nám povedali konkrétne, aké problémy tie špecifické problémy pobrežia slonoviny. Eh, niektoré z nich poznám, ale rád by som si vypočul váš názor. Eh, nebudem zachádzať ďalej. Možno aj tie sociálne aspekty, aká je sociálna politika, vzdelávanie a tak ďalej, na ktorej pracujete. Pretože je dobré vytvoriť bohatstvo a prosperitu, ale samozrejme potom eh, úlohou štátu je časť tejto prosperity investovať k zlepšeniu situácie občanov. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Skôr ako budeme pokračovať, chcela by som privítať skupinu návštevníkov, ktorý pozval pán Gerenc. E, Portugalsko-Luxemburské priateľstvo. Sú to študenti tejto skupiny, takže vítajte medzi nami. Zúčastnite sa práce výboru pre rozvoj v parlamente. A sú tu takisto študenti Medzinárodnej nemeckej školy v Bruseli, ktorých takisto vítam. A teraz dostáva slovo pán Cortez Lastra. Sí, prezidente. Áno, eh, pán predseda, dám vám pár sekúnd, eh, aby ste si dali sluchadlo prvom rade je to potešenie, že ste tu s nami všetkými sme spokojní, nielen preto, že ste e, tu a že vás môžeme počuť, ale aj preto, že myslím, že v budúcnosti, aby sme mohli e, naďalej e, rozvieť tento vzťah s parlamentom, ktorý môže byť veľmi pozitívny a Európska únia pracuje a spolupracuje s pobrežím Slovenii celkom s vo výške 500 miliónov, 550 e, miliónov eur. V rôznych nástrojoch máme e, predsa veľa výziev aj v pobrezi Sloveniny, aj v Európskej únii. Ja by som chcel, aby ste to už povedali viackrát. E, videli sme, že v roku 2012 ste mali rast a že tento rast sa udrží, ale je pravda, že máme pocit, že tento rast e, sa nedostáva až k obyvateľstvu a vy máte asi podobný dojem e, a cítite to, čo cítime aj my, ale vidíme, že každý jeden zo, e, každý jeden zo štyroch, alebo každý štvrtý obyvateľ eh, pobrežia Slonoviny žije pod eh, hranicou chudoby, aby som preto chcel vedieť, aké politiky spúšťate eh, na mm, boj proti tomuto, pretože jeden z hlavných cieľov je boj proti chudobe v pobreží Slonoviny a myslím si, že jeden z týchto dvoch posolstiev je, že môžeme pracovať s týmto parlamentom spoločne, ale treba to zintenzifikovať a v prvom rade to zintenzifikovať prostredníctvom politického dialogu pre zosladenie a zmieranie a tiež v rámci boja proti bezstrednosti 2015. Myslím si, že tu môžeme mať širokú vzájomnú výmenu, aby sme mohli um, pracovať a tiež pred pár dňami Amnesty International um, jasne identifikovala uh, tie zločiny, ktoré um, boli spáchané v minulých rokoch a ja si myslím, že aj tu môžeme zrealizovať uh, spoluprácu a uh, mali by sme zabraziť tento voľný tok zbraní, ktorý postihuje Pobrežie Slonoviny a ja chcem vedieť, že aké opatrenia ste prijali v tomto zmysle a chcem sa poďakovať za vašu prítomnosť a chcem vás e, e, pozvať, aby ste udržovali e, tu, tento vzťah medzi Európskym parlamentom a pobrežím Slonoviny. Ďakujem, takže dostanete slova, aby ste odpovedali na tieto otázky a potom bude také druhé kolo otázok. Ďakujem pekne, pani predsednička po tých otázkach. E, som hrdý na to, že moja krajina vyvolá taký záujem medzi poslancami v Európskom parlamente. A takisto ma milo prekvapila úroveň poznatkov a to, že sledujete, čo sa u nás deje. Aby som konkrétne odpovedal na položené otázky. Hovorilo sa o správe Amnesty International E, ktorá hovorí o tom, že na pobreží Slonoviny určité veci ešte nie sú celkom tak, ako majú byť a že to, čo sa udialo na pobreží Slonoviny, tie trestné činy e, sú v podstate nepotrestané. Musím povedať, že za každým, keď čítame správu Amnesty International, vláda vždy veľmi citlivo reagovala a ja ako predseda Národného zhromaždenia, ktorá pred desiatimi rokmi uh, bol vyhlásený za väzňa uh, zo strany Amnesty International. Musí vám byť jasné, že ja som ten prvý, ktorého zaujíma správa Amnesty International, pretože som bol politickým väzňom, tak ako to vyhlásilo Amnesty International. Skutočným problémom pobrežia Slonoviny nie je nedostatok ochoty vlády riešiť otázky, o ktorých hovorí vo svojej správe Amnesty International. Môžem vám povedať, že povolebná kríza v mojej krajine viedla podľa OSN viac ako 3 milión mŕtvým. Prezident republiky nemal prístup e, do roku 2011 prístup k e, úlohám, ktoré, alebo teda k pravomociam, ktoré má to znamená, že bolo obdobie, kedy nebola spravodlivosť. Nemáme ani e, z, e, súd, e, nemáme sudcov, nemá, nemáme nič. Ľudia sa, sú v podstate e, utečencami. Mu, bol, museli sme vybudovať štát, vybudovať inštitúcie. Ja som to povedal. Jed, v roku 2011 sme nemali žiadne inštitúcie. Bol zvolený prezident a národné zhromaždenie e, bolo etablované až vo v apríli 2012, čiže e, ako ukončenie toho volebného procesu. Čiže všetky tieto otázky, o ktorých hovorí Amnesty International, všetky tie chyby a nedostatky, ktoré sú tam spomenuté, to všetko sa dostalo na stôl vlády, ktorá sa do toho pustí a ktorá bude následne konať. A Národné zhromaždenie je tu na to, aby dohľadalo presne nad tým, že sa budú príjmať následné kroky a aby jednoducho sa raz skončilo s beztrestnosťou v našej krajine. Aj medzinárodná spravodlivosť má viac prostriedkov ako pobrežie Slonoviny, má väčšie, väčší potenciál ako pobrežie Slonoviny, ešte nedokončila v podstate potvrdenie tých obvinení nášho bývalého prezidenta. Takže predstavte si, že my máme viacero priorit na stole, ktoré musíme riešiť. Okrem toho, že musíme zaviesť súdnictvo ako také, zaviesť a etablovať ho, aby fungovalo. Musíme riešiť hospodárske otázky, musíme sfunkčniť inštitúcie a zatiaľ sme ešte nemali čas porobiť všetko to, čo sme mali spraviť. Až teraz, keď štát začína fungovať normálne, môžeme sa púšťať do tých otázok, v ktorých, o ktorých sa hovorí v správe Amnesty International. Určite ste si prečítali tú správu Amnesty International, ale keby ste si prečítali správu Medzinárodnej, Medzinárodného výboru a takisto nikto tu nepochybuje o tom, že e, počas vojny sa porušovali ľudské práva, ale ide o to, že je potrebné pochváliť e, novú vládu a nového prezidenta republiky práve preto, že nie sme ako predchádzajúca vláda ktorý, ktorá jednoducho e, schovala správu. Tá správa tentokrát bola zverejnená na, na internete. Chceme, aby občania vedeli o tom, čo sa deje. Nemáme čo skrývať. Vieme, aby spravodlivosť bola transparentná a aby súdnictvo spravilo svoju úlohu. Je to cena, ktorú musíme zaplatiť. E, musíme dať noj krajine demokraciu a e, to všetci chceme. Angažujeme sa. To všetko, na čo bolo upozornené v týchto správach, to je zodpovednosť. Tí ľudia musia ísť na zodpovednosť. My nechápeme tú politickú stranu, ktorá e, nechcú budovať právny štát a demokraciu a podmienujú svoju účasť voľbami vo vlastnej krajine s ukončením nejakého medzinárodného súdneho procesu. Takže dobre, ak povieme, že je potrebné, aby pán Babo bol oslobodený a až potom jeho strana sa môže zúčastniť politického života vlastnej krajine, no to sú otvorené dvere e, všetkým nespravodlivostiam ani vláda, ani parlament pobrežia slonoviny jednoducho nemôžu požadovať od medzinárodnej spravodlivosti, od med- e, e, ktorá sa už pustila do riešenia procesu, proces- pobrežia slonoviny. Nemôžeme my požiadať, aby zastavili tento proces. Čiže to je realita. Áno, my súhlasíme s tým, aby sa pokračovalo v dialogu a vláda požaduje, e, bol som požiadaný, o vytvorenie vlády 1. júna 2011, aby som hovorila aj s FPI, s hlavnou stranou opozície, ktorej e, bývalý prezident je v Hágu a ktorá spáchala určité trestné činy v mojej krajine, aby som s nimi diskutoval o tom, aby sa zúčastnili vlády. Oni odmietli vstúpiť do vlády. To sa týkalo e, legislatívneho procesu a proces volebný e, u nás je certifikovaný OSN. To znamená, OSN prišlo na, do pobrežia Slonoviny a podľa štandardných demokratických medzinárodných kritérií povedalo, či tie voľby boli transparentné v poriadku alebo nie. A môžem vám povedať, že legislatívne voľby ktorý výsledkom je momentálne, e, momentálny parlament, boli odobrené pánom Bankimúnom Múnom povedal, že naše voľby splnili všetky podmienky transparentnosti, demokracie a že boli reprezentatívne. Takže dnes Európska únia by mala vyzývať a podporovať našu vládu, aby rešpektovala ľudské práva, aby vstupovala do dialogu, ale aby aj zároveň povedala, kto je za čo zodpovedný. Je to zodpovednosť opozície, že sa nechce zúčastňovať demokratického procesu, aby prevzala na seba zodpovednosť za túto politickú hru. To je rovnako dôležité. A ešte na záver k poslednej otázke. Pýtali ste sa, aká je tu politika boja proti chudobe. Viete, že pobrežie Slonoviny po dvoch desaťročiach vojny e, v podstate polovica obyvateľstva v roku 2011 bola chudobná. Mali sme 70, 50 e, chudobného obyvateľstva. Čiže po povolebnej kríze e, naša vláda prijala reformy, e, ktorých cieľom bolo zabezpečiť to, aby e, pobrežie Slonoviny začalo hospodársky rásť. Za jeden rok to nestačí zabezpečiť také bohatstvo, aby sa to premietlo do každodenného života občanov. Je potrebné, aby tento hospodársky rast pokračoval niekoľko rokov, aby bol dostatočne významný na to, aby to viedlo k zniženiu chudoby u nás. A preto hovorím a trvám, hovorím vám, pani poslanci, je potrebné, že Áno, pobrežie Slonoviny sa dostáva z krízy, ale sme naďalej krehkým štátom a teda práve teraz viac ako inokedy potrebujeme vašu podporu, potrebujeme solidaritu Európskej únie, aby sme konsolidovali tú mieru rastu, ktorú sme zaznamenali e, na pobreží Slonoviny, aby trvala niekoľko rokov, aby sme vytvorili dostatočné bohatstvo, ktoré potom bude k dispozícii na to, aby sme mohli znižiť mieru chudoby. Áno, samozrejme, že sme, aby som zodpovedal na otázku pána poslanca, Národné zhromaždenie odhlasovalo Národný plán rozvoja, štvoročný plán do roku 2016. Tento štvoročný plán si dal za prioritu dva sektory. Vzdelávanie a zdravie, zdravotníctvo. Pretože vieme, že pre krajiny, ktoré sú nedostačne rozvinuté, tak ako naša, e, bohatstvo a priorita, e, priority musia ísť do citlivých sektorov. A vieme, že niektoré opatrenia upozorňujú práve na túto otázku a umožnili práve to, že v oblasti zdravotníctva napríklad dnes sa venuje veľká pozornosť tomu, aby zdravotníctvo cieleným spôsobom mohlo byť bezplatné. Napríklad sme povedali, že mm, tehotné ženy majú mať právo na bezplatné e, zdravotníctvo. To je politika vláda, vlády, ktorá dnes funguje pre určité ošetrenia. Sme povedali, že využijeme verejné prostriedky na to, aby sme umožnili obyvateľstvu, ktoré už je veľmi chudobné v dôsledku vojny, aby mohlo za najnižšie náklady mať prístup k zdravotníctvu. Čiže to je politika. Takisto sme zabezpečili bezplatný prístup e, do základných škôl. To znamená, že štát pobržia slonoviny verejnými prostriedkami zabezpečuje školstvo, základné školstvo pre deti chudobných rodín, ktoré si nemôžu kúpiť knihy, aby išli do školy a v tomto prípade štát kupuje učebnice pre tieto deti a školstvo až po 7. triedu základnej školy je bezplatné. Takže to sú tie základné veci a e, odpovede na vaše otázky a myslím, že sa môžeme pustiť do druhého kola otázok. Pán Gerenc? Oui, merci, madame la présidente. Je voudrais à mon tour poser une question. Ďakujem pekne pani predsednička. Takisto by som sa chcel poďakovať za úprimnosť a za veľmi zaujímavé vyjadrenia, ktoré nám umožnia lepšie posúdiť situáciu, ktorá prevláda dnes na pobreží Slonoviny. Ehm, my zvonku ehm, máme trošku takú inú predstavu, pretože stále Eh, máme na pamäti to, aká bola vaša krajina pred tými problémami. Bola to akási perla, akýsi znak úspechu po odkolonizovaní. Eh, a to vyvoláva určité obavy. Krajina, ktorá mala taký silný hospodársky rast, ako za takú krátku dobu mohla sa prepadnúť do takej zlej situácie. To znamená, aká je trvácnosť úspechu a nakoľko tie úspechy sú reálne a dovolím si vyjadriť nádej, že pokrok, o ktorom hovoríte, je udržateľný ak sa mýlim, ak zle hodnotím situáciu, poprosím, opravte ma, ale predsa len tu zásadný pokrok v oblasti ľudských práv, hospodársky rast, e, tu je, je jasný, je tu pomerne vysoký rast aj počtu obyvateľov. A politikom sa podarilo zabezpečiť kľud. To je základný predpoklad pre uh, rozvoj. Takže pohľad zvonku a pohľad cez tých, ktorí vnímajú situáciu znútra smerom, smerom navon. Ja by som chcel, aby ste mi vy potvrdili tie moje informácie či je pravdou, že Africká rozvojová banka, ktorá pred krízou bola v Abidžane, odišla z Abidžanu, je v Tunise a je pravdou, že je ochotná sa vrátiť do Abidžanu? Ak je tomu tak, to by bolo naozaj veľké pozitívum pre budúcnosť vašej krajiny, si gesto celého sveta a pre všetkým afrických krajín. Je táto informácia správna? Ak áno, kedy očakávate, že znovu sa Africká rozvojová banka predsa len inštitúcia veľmi dôležitá, ktorá rozhodným spôsobom má prispieť k štrukturovaniu afrického kontinentu. Kedy očakávate, že sa vráti k vám? Ďakujem pekne. Pán Neusser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda Soro, myslím, že vy ste e, veľmi pôsobivo opísali, aké sú výzvy pred vašou krajinou a že vaša krajina je na dobrej ceste. To ukazuje vaša návšteva a aj spolupráca vášho štátu s EÚ. A hovorili ste o procese zmierenia. Moja otázka je o tom, že do akej miery tento proces zmierenia podporuje aj Africká unia a aj západoafrické spoločenstvo, pretože e, vieme, že EU to má osobitnú rolu, ktorú môže zohrať, ale ešte bližšie potrebné zaangažovanie e, Západoafrickej únie a susedných e, štátov. Spolupráca s EU vyzerá tak, že napríklad prostredníctvom 10. EDF už bolo dané k dispozícii 200 milión eur pre váš štát a v 11. EDF e, táto suma sa e, viac ako zdvojnásobila na viac ako 500 miliónov eur a to na, z podkladov sme sa dočítali, že sa chcete orientovať na lepšie poľnohospodárstvo a aj v otázke energetiky a ke ho zásobovania chcete ísť novou cestou a chcem sa opýtať, že um, ako uh, chcete posilniť uh, drobných poľnohospodárov a ako vidíte úlohu žien uh, v rozvoji um, drobných poľnohospodárskych živností a podnikov a v energetike a v um, prístupe k energii vieme, že e, bez e, zasobodňa energie je len ťažko možný rozvoj, preto sa chcem opýtať, ako vidíte e, riešenie otázok energetiky, či chcete zohľadniť rozvoj prostredníctvom e, veľkých zásobovateľov energetikov, alebo či chcete používať svoj regionálnych a decentralizovaných e, zásobovateľov energetiky. Ďakujem. Než dám slovo pánovi prezidentovi, e, dám vám slovo. Dám slovo sebe. Pre niekoľko rokov bola zastavená loď, myslím, pod vlajkou Holandska vyložila nezákonne veľmi toxický materiál e, na vašom pobreží. Spomíname si, že bolo niekoľko mŕtvych a 20 tisíc zranených. Takisto si spomíname na to, že medzinárodné spoločenstvo nechcelo uznať e, túto transakciu a Otázka, ktorú na vás mám, sa týka toho, či dnes e, boli osoby obete odškodnené. Eh, ako ďaleko ste, eh, čo sa týka zistenia týchto finančných prostriedkov, pokiaľ si spomínam, išlo niekoľko, niekoľko stá tisíce dolárov ako odškodné. A poprosím vás teraz, aby ste zareagovali na všetky otázky poslancov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aby som odpovedal na prvú otázku, či sa BAD vráti do pobrežia Slonoviny, môžem vás uistiť v tom, že princíp návratu Africkej banky pre rozvoj na pobrežie Slonoviny je e, nezvratný my spolupracujeme s predstaviteľmi tejto banky a riešime otázky ich návratu, modality, špecifika. To znamená, v podstate musíme pripraviť budovu, kde bude mať sídlo e, Africká rozvojová banka. Je to proces, ktorý je na dobrej ceste, svedčí o tom a potvrdzuje tie slova, ktoré som povedal pred chvíľkou, keď som hovoril o tom, že otázka bezpečnosti na, v pobreží Slonoviny sa významným spôsobom zlepšila, čiže to nie je nejaký výmysel ani vlády, ani národného zhromaždenia. E, pozrite si stránku OSN a dočítate sa tam, že sme z bodu 4, e, e, ako indexu 4 sa dostali na index 1, čo svedčí o tom, že všetky ambasády, ktoré odišli od nás, sa k nám vrátili, všetky medzinárodné organizácie, ktoré sa museli delokalizovať, sa vracajú na pobrežie Slonoviny a my naozaj uh, e, e, čo skoro budeme môcť opätovne privítať Africkú rozvojovú banku u nás. Áno, v podstate máme viacero problémov, ktoré sa spájajú a ktoré viedli k tej kríze, ktorú sme zažili. To patrí vša- platí všade vo svete, keď nejaká kríza postihne nejakú krajinu. E, máme pocit, že to sú tí zahraniční, ktorí e, pracujú s miestnym obyvateľstvom a vedie to k rivalite, e, k nenávisti a potom máte politickú krízu, pretože kríza oslabí e, tie politické inštitúcie. A to zažila aj pobrežie Slonoviny, začalo to krízou, najprv sa prepadli ceny e, prvotných surovín, potom tu bola štruktúralna nerovnováha. Stačilo trošku hodiť zápalku aby celá krajina vzblkla. Áno, na základe týchto skúseností dnes sa snažíme budovať, ako som povedal, budovať štát práva, demokracie a táto demokracia má práve bojovať proti tým e, zlým názorom, a, e, ktoré zničili našu krajinu. A preto žiadame, aby Európska únia pomohla pobrežiu Slonoviny, potlačila ich smerom konsolidácii, právnemu štátu, demokracii a rešpektovaniu ľudských práv. Čo sa týka procesu zmierenia, musíme vnímať proces zmierenia v, ako dynamickú víziu, nie ako šta, e, statickú víziu. E, Eh, povedal som, že eh, eh, sme založili výbor pre dialog, pravdu a zmierenie. To znamená toľko, že sme ochotní odpustiť, ale je potrebné, aby sa zverejnila pravda o trestných činoch. A tí, ktorí sa majú kajať, sa musia kajať, tak aby spravodlivosť mohla naozaj fungovať to platilo o Juhoafrickej republike, myslím si, že to platí aj e, pobreží Slonoviny platilo to v Ruande, kde bola genocída a milión mŕtvych. Platí to na pobreží Slonoviny, ale nemali by sme si mysleť, že zmierovanie sa jednoducho zázračnou paličkou od večera do rána zrealizuje a že sa všetko jednoducho vygumuje a vymaže. Je to úloha, na ktorej stále pracujeme, musíme byť trpezliví, musíme vydržať napriek tým problémom, s ktorými sa potýkame. A preto ja sa nevzdávam nádeje, som presvedčený o tom, že všetci politickí aktéry e, prekročia svoje vlastné záujmy, stranické záujmy a budú pracovať e, v záujme krajiny, v záujme národa, ktoré potrebuje zmierenie. A preto som presvedčený o tom, že každá strana nesie svoj diel zodpovednosti pri tejto otázke alebo v tejto problematike zmierenia. Pani predsednička, ja e, v Abidžane len s potešením privítam europoslancov, ak by ste sa prišli pozrieť na pobrežie Slonoviny, ak by ste sa porozprávali. E, zostať s, našimi, s našou vládou, pretože tá nesie veľký diel zodpovednosti e, za to, aby sa veci hýbali vpred, aby E, sa riešil proces zmierenia. Ale by ste hovorili aj s opozíciou, aby vám povedali, ktorý diel zodpovednosti nesú oni. Pretože veľmi často ľudia majú pocit, že ak ste v opozícii, tak všetko, čo opozícia povie, je jednoducho pravda. Jednoducho len opozícia má vždy pravdu. Nie. Môžete byť kudne opozícii a míliť sa. Takisto môžete byť pri moci a mať pravdu. Takže myslím si, že v tejto otázke E, musíme všetci spojiť naše sily. A čo sa týka spolupráce s Európskou úniou, hovorili ste o sektore, no viete, pobliže Slonoviny je nezávislé od 60. rokov a orientácia je jasná. Prvý prezident republiky postavil rozvoj pobrežia Slonoviny cez rozvoj polnohospodárstva. To bolo naše rozhodnutie, keď iné krajiny sa rozhodli pre iné stratégie rozvoja. Pobrežie Slonoviny sa rozhodlo pustiť sa do rozvoja cez polnohospodárstvo. Takže e, pracovali sme na polnohospodárstve a e, ešte keď som bol premiérom a ministrom obrany, E, nielen pre pobeže Slovenia, ale pre celú Afriku. Skutočným problémom Afriky, africkým problémom, podľa mňa, je to, že máme milión mladých, ktoré, milióny mladých, ktoré sú bez práce. Či už je to v Liberii, alebo v Mali, alebo na pobreží Slonoviny. Všetci títo mladí, ktorí zobrali do ruke zbraň, to nie preto, že zbraň je krajšie ako PlayStation, ale preto, že armáda im umožnila prežiť. Takže mladí sa nechali nalákať uh, na to, aby zobrali do ruky zbraň. Ale tí mladí, ktorí vedia narábať so zbraniami, je potrebné im ponúknuť inú alternatívu. Inú alternatívu. Tou alternatívou je zamestnanie. Uh, v našej krajine, tak ako v hoci ktorej inej krajine v rozvojovej. Ktoré sú tie sektory, kde nájdete zamestnanie? Pre mňa je to polnohospodárstvo, pretože v polnohospodárstve nepotrebujete mať e, e, PhD, aby ste mohli pracovať. Môžete byť aj analfabet, môžete mať diplom a tak obaja môžete pracovať v polnohospodárstve. A preto si myslíme, že preto, aby sa bojovalo proti nezamestnanosti v našej krajine, pretože máme 4 milióny nezamestnaných, ktorí klopu na dvere práce, ktorí chcú pracovať. Je potrebné ich pritiahnuť do polnohospodárstva. Tam je možnosť, priestor pre všetkých, pretože v podstate nechcú nič iné, len aby mali e, čo jesť, aby mohli živiť svoje rodiny, aby mali prácu. Takže môžem povedať, že naozaj teraz je potrebné sa pustiť do polnohospodárstva, aby z e, pobreží Slonoviny bolo e, sebestačné, čo sa týka pot, e, výroby potravín. Čo sa týka energetiky, to je globálny problém. My nekonkurujeme a nebudeme mať naozaj skutočnú kapacitu výroby energie. Pre takú krajinu ako pobrežie Slonoviny viete, že pobrežie Slonoviny dáva elektrínu Burkina Faso alebo Mali, Dogany, a pobrežie slonoviny, ak by sme mali kapacitu mať väčšiu produkciu, tak by sme dávali elektrinu aj ďalším krajinám Sierra Leone, Liberia a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležitá otázka, zásadná otázka a ja si myslím, že ju nevyriešime na úrovni nášho mikroštátu. Je potrebné to riešiť na regionálnej úrovni. Niger, uh, Eh, produkuje uránium. A keď som bol premiérom, tak som diskutoval aj so Spojenými štátmi, aj v Európe. Zamýšľali sme sa nad tým, v týchto úvahách je treba pokračovať a myslím si, E, pani predsednička, že by sme nemali prečerpať e, čas, pretože čas je niečo posvetné. Áno, my u nás hovoríme v Afrike takým spôsobom, že môžeme hovoriť strašne dlho, do nekonečna, ale predsa len musíme rešpektovať čas, ktorý máme vyhradený. A poviem teda, že otázka energetiky ostáva kľúčovou otázkou preto, aby africké krajiny, rozvojové krajiny boli konkurencieschopné a schopné schopné vysporiadať sa s e, výzvami nášho tisícročia. Ďakujem pekne. Už mi neostáva nič iné, len sa poďakovať predsedovi uh, parlamentu Pobrežia Slonoviny za svoju návštevu a za to, že sa s nami podelil o jeho analýzu aktuálnej situácie na Pobreží Slonoviny. Ďakujem pekne. Ďakujem. J'attends une minute parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans la salle.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 Nous allons continuer. Euh, Takže budeme pokračovať s výmenou názorov na tému dohoda o rybolove medzi Európskou úniou a Kiribati. Pán Neusser je spravodajcom. Vieme, že komisia eh, pre rybolov eh, odmietla e, súhlasiť s týmto protokolom, takže dám slovo pánovi Neuserovi, aby nám predstavil svoje stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste povedali, zodpovedný za to je výbor pre rybolov a my ako výbor pre rozvoj k tomu dáme stanovisko po mnohých e, rozhovoroch, ktoré som e, absolvoval, e, chcem v mojom stanovisku odporučiť, aby táto dohoda o rybalové z Kiribati, aby sme nehlasovali za ňu. Prečo? Ide hlavne o jeden bod. A to komisia EU vo svojom rokovaní o dohode o rybalove. Existujúcu regionálnu dohodu v Tichomorí e, teda dohodu z Nauru podľa mňa nezohľadnila a dohoda z Nauru v e, e, Tichomorí predpokladá, že kontrol rybolov bude tzv. Western a komisia berie do úvahy túto dohodu a tým pádom existujúca dohoda mm, podraďuje mm, štáty západného Tichomoria a podľa mňa to je nesprávne, pretože my vždy e, kážeme, aby v súvislosti s štátmi AKT e, sme maximálne motivovali tieto k tomu, aby e, podporovali regionálnu spoluprácu v Tichomorí. Existuje taká spolupráca v rybolove, ale keď teraz uzavrieme samostatnú dohodu s Kiribati, tak budeme podkopávať túto už existujúcu regionálnu spoluprácu. Preto mám návrh e, na výbor, aby sme tú dohodu v tejto forme odmietli, aby sme rýchlo predložili e, novú e, dohodu, ktorá bude rešpektovať regionálnu dohodu z návru a tejto lepšie poslúži. Keď by sme hlasovali za dohodu o rybolovskej rybaty v tejto forme, tak by sme zriadili negatívny precedens, v ktorom EÚ podkopáva a nedodržiava regionálne e, dohody o regionálnom partnerstve našich partnerov. Ehm, ešte k finančným e, dôsledkom tejto dohody z Kiribati, keď Európsky parlament e, túto dohodu odmietne, tak to nebude finančne koniec sveta pre Kiribati a Kiribati asi um, stratí 1% svojho ročného eh, rozpočtu, asi toľko predstavuje eh, rybolov pre Kiribati a tento výpadok 1% z rozpočtu v Kiribati um, bude pretrvať len um, tak dlho, um, koľko času bude potrebovať komisia Kiribati na to, aby um, uzavreli novú dohodu s Kiribati o um, rybolove.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 Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj e, spravodajcovi. E, ja e, musím zasadiť len to zdôrazniť, čo on prednesol. Ja som si práve všimla, že v našich spisoch, ktorí sme dostali pred dnešnou schôdzou, okrem stanoviska spravodajcu, tiež dáva stanovisko aj rozpočet pre výbor, ktorý s tým súhlasil. No, výbor pre rozpočet zohľadňoval len finančné pohnutky a tu môžem povedať, že stanovisko k tejto dohode nie sú také veľké rozdiely v názoroch. E, väčšina ľudí môže povedať, že je v poriadku, ale e, tu e, máme nový postup a to, že musíme sledovať naše politické motívy, aké chceme povedať, že podporujeme regionálnu spoluprácu v rozvoji štátov a touto dohodou ju podkopáme, tak neviem, ako Kiribati by sme to mohli pripustiť, pretože tu vznikla veľká konfliktná situácia, pretože Kiribati nie je jeden z tých najväčších partnerov, ale práve jeden z najmenších, je to e, malý štát AKT, e, ktorá stále e, bojuje proti ostatným, ale toto nie je podstatné. Ja si myslím, že by sme to mali odmietnúť, aby sme ukázali, že v zásade sa treba držať nášho hlavného smerovania. Podľa mňa o tom ešte možno vyjednávať a rybolov je dôležitý pre Kiribati, ale je to len 1% z ich príjmu a preto mm, budem postupovať e, pre moju frakciu s návrhom spravodajcu. Ďakujem, pán Ponga má slovo. Merci, madame, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem trošku na inú tému alebo iným tónom hovorí. Chcem sa poďakovať za odvedenú prácu pánovi Noizerovi. Ako viete, Tichomorie je regiónom, nebudem tvrdiť, že ho poznám dobre, ale som z Pacifiku, takže predsa len trochu ho poznám a Kiribati je susedom Novej Kaledónie. Ja Chápem obavy pána Noizera, čo sa týka regionálnych dohôd uzavretých republikou Kiribati. Európska únia by mala rešpektovať e, záväzky Kiribati v rámci dohody Vychádzam z tohto princípu, avšak e, je tu protokol a diskusie, ktoré som mal s Európskou komisiou, tu mi je ľúto, že komisia nie je prítomná dnes, pokiaľ viem. Európska únia eh, ne, tvrdí, že Kiribati nesplňa medzinárodné dohody. Kiribati, ak si to žela pri realizácii protokolu, tak by mohol prepísať systém VD, systém VDS, tak ako sa to e, očakáva, predpokladá zmluvy. E, tie Spojené štáty tiež ani oni neuplatňujú systém VDS s krajinami Pacifiku. A pritom rešpektujú podobne ako Európska únia všetky opatrenia prijaté v rámci regionálnej organizácie rybolovu v Pacifiku VCPFC. Európska únia cez protokol chce podporovať udržateľný rybolov a koná transparentným spôsobom, tak ako sa to vyžaduje a rešpektuje medzinárodné právo. Navyše odhady, ktoré spravila Európska komisia, podľa odhadov protokol bude rešpektovať finančné aspekty e, dohôd tak ako to je aj s predchádzajúcim protokolom, kde sa hovorí o hodnotení ex post. Revizná klauzula v protokole umožní podľa potreby prispôsobiť finančné príspevky zo strany Európskej únie. Toto ex post hodnotenie zdôrazňuje, mimochodom aj potrebné zdôrazniť to, aj to, že tento protokol je výhodný pre obe strany a prispieje k rozvoju Kiribati. V tomto zmysle treba mať na pamäti aj to, že Kiribati má k dispozícii veľmi obmedzené zdroje a že Európska únia cez tento nový protokol by dala 1 320 tisíc eur ročne e, pre podporu rybolov Kiribati. To znamená, na 3 roky sú to 4 milióny 400 e, tisíc eur tak to sume sa pridávajú ešte aj ďalšie príplatky pre krajinu, ktorá závisí od rybolovu. To predstavuje 23 až 30 e, príjmov štátu Kiribati. A to je dôležité, vážení kolegovia. Zároveň ide o to, že cez tento protokol sa posilní spolupráca medzi Európskou úniou a krajinom, štátom v Pacifiku. Ak odmietneme tento protokol, Európska únia oslabí významným spôsobom svoje postavenie v regionálnej organizácii e, rybolovu v Pacifiku, ktorého cieľom je podporovať udržateľný rybolov. Spojené štáty, Austrália, Nový Zéland sú takisto veľmi zastúpené a prítomné v tej regionálnej politike a ak sa marginalizuje pozícia Európskej únie, budú mať z toho len radosť. Ak sa Európska únia stiahne z tohto regiónu, tak ju nahradí niekto iný a e, hodnoty európske, ktoré presadzujeme jednoducho, budú e, zanedbané a budú. E, potlačené hospodárskymi záujmami. E, mali by sme vychádzať z protokolu s Mikronéziou. E, neodvolávame sa na systém VDS z týchto predchádzajúcich protokolov, takže nemali by sme mať rôzne politiky e, voči rôznym štátom, e, pretelia, mali by sme byť koherentní. Ja osobne predložím pozmenujúci návrh, kde požiadam o schválenie tohto protokolu, ktorý dodržuje medzinárodné práva a dúfam, že môžem spoliehať sa na vašu podporu kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Izabel Veledin. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že som prišla neskôr, takže som si nevypočula celú správu správodajcu ani výroky komisie, bohužiaľ. Ale chcela by som v prvom rade povedať, že ako spravodajkyňa pre dohodu s Kiribati vo výbore pre rybolov, úplne súhlasím so spravodajcom pánom Neuserom. E, z perspektívy rozvojovej politiky je nesmierne dôležité, aby sme tieto otázky riešili, o ktorých, tak ako to urobil pán Neuser vo svojom stanovisku k dohode o rybolove. Európska únia e, bola veľmi zle vnímaná v tejto oblasti. A to presne preto, ako rokovalo o týchto dohodách o rybolove a pán Monga takisto e, Máme tu takisto e, dohodu s Mikronéziou a ja som vtedy nebola v tom výbore, keď, sme sa, hovorili, keď sa hovorilo o dohode s, o, s Mikronéziou, ale um, tieto aktivity, tieto veci v podstate sa pre, odohrávajú na opačnom konci sveta. Niekedy skutočne nie je jednoduché získať informácie o tom, čo sa deje, ale vieme, že parlament Mikronézie túto dohodu s Európskou úniou odmietol a to na základe toho, že Európska únia odmietla e, uznať e, schému VDS a záväzky e, Piena. A to len preto, aby získala teda väčší počet tých e, dní, ktoré pripadajú na jednotlivé plavidlo. A aj na Šalamunových ostrovoch to vlastne z týchto dôvodov bolo zablokované. O tomto veľa diskutujeme práve vo výbore pre rybolov. Situácia je taká, že máme veľmi e, veľký počet malých ostrovných štátov, ktoré sa rozvíjajú a tieto štáty už skutočne zašli veľmi ďaleko v spolupráci e, na riadení svojho dôležitého prírodného zdroja. Tam v tejto oblasti je to prakticky jediný zdroj a to je rybolov. Je to nesmierne cené pre nich. Po dlhú dobu tieto osoby sa snažili maximalizovať svoje zisky z týchto prírodných zdrojov. Samozrejme, je veľmi ťažké riadiť e, takéto zdroje, ktoré sa presúvajú z jednej oblasti do druhej, takže treba spolupracovať pri riadení takýchto prírodných zdrojov. Súčasťou teda dohody bolo vytvoriť systém, že ak tie zásoby rýb sa nachádzajú dlhšiu dobu v, jednej, v jednom sektore a potom, potom sa presunú do druhého sektora, tak potom si tie štáty môžu medzi sebou práve takto obchodovať tie e, dni, ktoré pripadajú na jednotlivé plavidlo. No a nejde o to, že by jeden z tých štátov predával tie ryby lacnejšie než iný. Toto je veľmi dôležité a toto predstavuje aj obrovský pokrok práve v tejto časti sveta. No a Práve preto je tak dôležité, aby žiadna, zo, žiadna z tých strán dohody nepredávala tieto zdroje lacnejšie než druhá. No a na to práve poukazovala Mikronézia. Nechcela jednoducho podpísať s Európskou úniou e, takú dohodu, kde by sa predávalo na tony a to takým spôsobom, e, že by to povedzme iné z tých krajín neakceptovali rola Európskej únie. A tu chcem povedať, že som e, v podstate bola dvakrát na e, tých stretnutiach, ktoré sa týkajú práve organizácie rybolovu v týchto oblastiach. Takže Európska únia je vnímaná v tejto časti sveta ako veľmi pozitívny faktor, lebo my najviac prispievame v rámci rozvojovej pomoci. Veľa z tejto pomoci sa práve týka rozvoja rybolovu. Ale keď príde na rybolov ako taký, tak bohužiaľ a to vám môžem skutočne zaručiť, a ani komisia nemôže povedať nič iného, tak máme skutočne veľmi, veľmi negatívny imidž. To vnímanie Európskej únie je veľmi negatívne, pretože tie krajiny vnímajú to, že Európska únia sa snaží e, skôr rozdeliť tie strany, tie zmluvné strany. A to znamená, že e, Európska únia rokuje osobitne s jedným a s druhým a podobne E, medzi tými signatármi dohody z Nauru a jednoducho snaží sa presadiť svoju predstavu o tom, ako bude kupovať e, to svoje právo na rybolov. A e, pochopiteľne to vytvára veľké napätie medzi jednotlivými štátmi v tejto oblasti. A toto je vlastne celý kľúč k tomuto problému. Vieme, že sú problémy s tým, ako stanoviť vedecky hranice VDS, to znamená, aké budú kvóty pre jednotlivé plavidla po, v jednotlivých dňoch. No ale pokiaľ ide o Kiribati, tak e, existuje technická skupina, ktorá sa vytvorila v rámci e, toho, toho stretnutia e, v rámci dohody z Nauru a zdá sa, že e, tam sa hovorilo o tom, že Kiribati v podstate zachádza nad rámec toho stanoveného počtu dní na plavidle možno 30 až 40 nad tú kvótu, ktorá bola pridelená. Ak toto vezmeme do úvahy a aj e, rybolovné aktivity Európskej únie v tejto oblasti, tak sa zdá, že vlastne táto činnosť rybolovná e, Európskej únie sa v podstate neodráža e, do, tohto, do týchto kvót dní na plavidlo. Ide to za rámec toho a Kiribati v podstate takisto v podstate e, vlastne ide nad rámec tej stanovenej alokácie dní na loď. Takže rozvoj pre, výbor pre rozvoj toto kritizuje už dlho a zdôrazňuje, že my chceme teda podporovať regionálnu spoluprácu, spoluprácu medzi týmito e, rozvojovými krajinami. Takže by sme sa k tomu nemali stavať tak, že my budeme od nich chcieť, aby s nami rokovali osobitne. Toto je práve ten problém. Viem, že komisia, aspoň aj súhlasím, E, si myslí teda niečo podobné. A bolo by smutné, keby sme nemali e, zastúpenie v tej regionálnej organizácii pre rybolov, ale v podstate e, situácia je taká, že Európska únia je skutočne obrovským trhom pre e, Tuniaka e, v podstate v Tichomorská oblasť predstavuje 40 výlovu e, alebo zdrojov to, to, tohto dovozu pre Európsku úniu a naša, naše vnímanie, vnímanie Európskej únie by sa samozrejme skôr zlepšilo, keby sme sa k tomu postavili ináč. E, to znamená, v podstate my máme v oblasti v rámci Kiribati, tej dohody z Kiribati len 4 plavidla, ktoré tam e, vykonajú rybolov, takže nemali by sme sa k tomu ale stávať tak, že Európska komisia tam skutočne zastupuje len tie 4 e, pravidla, plavidla. Takže ide tu o udržateľný rybolov. V, tom, v týchto medziach by sme sa mali pohybovať, nemali by sme teda prekračovať ten počet dní, pridelených Kiribati a mali by sme skutočne zabezpečiť to, že budeme platiť e, to isté, čo platia a čo teda dostávajú tie, aj tie ostatné malé e, krajiny z tejto oblasti. A mne na tejto otázke skutočne veľmi záleží, lebo tieto malé tichomorské štáty chcú zvýšiť v podstate m, mm, tie, tie e, e, súčasné Eh, hodnoty, to bolo 4500 dolárov denne, myslím, ak sa nemýlim. Takže keď toto keď porovnáte ten výlov v rámci dohôd s Európskou úniou s tým, čo sa zaplatilo, tak sa zdá, že Európska únia v podstate neplatí dosť v rámci tohto, tejto kon- konkrétnej dohody. Um, viem, že sú dohody aj so Spojenými štátmi, s Japonskom napríklad a <clears throat> nie som si úplne istá, teda Japonskom, ale v každom prípade Spojené štáty teraz rokujú o novej regionálnej dohode v rámci VDS. E, netrvá teda na ničom inom. A teraz už tu mám tie čísla, takže Kiribati e, vlastne bolo prekočené skoro, prekočilo skoro o 100%. E, ja som povedala 30, ale je to skutočne 100 Takže keby sme e, túto spoluprácu vlastne rozbili, tak by to znamenalo pre všetky krajiny e, obrovské hospodárske straty, lebo by nespolupracovali v tejto oblasti a nemali v podstate by tým pádom možnosť takto e, využívať ten potenciál svojich, svojich prírodných zdrojov. A toto samozrejme nie je v súlade s politikami Európskej únie, po Korea aj Japonsko takisto aplikujú systém VDS v rámci svých, svojich dohôd, ktoré majú so štátmi z tejto oblasti. A takisto postupuje aj Čína a Nový Zéland. Zdá sa teda, že Európska únia je vlastne jednou, jedinou z tých takých veľmocí, ktorá to neakceptuje. A to treba napraviť. Súhlasím s komisiou, že potrebujeme transparentnosť v tejto oblasti ale zdá sa, že tá, tie populácie rýb sú v celkom slušnom stave a musíme tomuto regiónu skutočne umožniť, aby sa rozvíjal. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Komisia, myslím, že tu v tejto chvíli nie je, pokiaľ ide o rybolovné otázky. Možno by som teda k tomu mohla dodať svoj vlastný názor k tomu, čo sme si vypočuli. Ja osobne som takisto proti tejto dohode o rybolove a navrhujem teda, aby sme e, e, hlasovali 3. júna e, proti tomu, tejto dohody. Prepačte, ospravedlňujem sa pani predsednička, mala som dať slovo najskôr pánu Neuserovi. Môže sa vyjadriť veľmi um, Stručne, pretože mm, kolegyňa e, hovorila veľmi podrobne aj z hľadiska e, výboru pre o tejto problematike. E, nebudem už mm, toto opakovať. Chcem len z toho vyžihnúť aspekty rozvoja politiky. Myslím si, že by sme nemali vystupovať ako mm, partner na vyjednávanie, mm, ktorý hrozí, e, že e, rozdrobí a rozdelí e, spoločnú dohodu v regióne a myslím si, že keď uzatvárame jednotlivé samostatné dohody s individuálnymi štátmi, tak rozdrobujeme a podkopáme dohody spoločné v rámci regionálnej integrácie a mali by sme sa preto ich držať, nemali by sme uzatvárať žiadne izolované dohody so štátmi v Tichomori, ale len spoločné dohody v rámci celkovej dohody z Nauru. Donc, euh, je vous Áno, ďakujem vám. Takže e, 3. júna na poludnie je termín na prekladanie návrhov a 24. júna sa bude hlasovať. A teraz e, teda bod 8 nášho programu a to je E, kombinovanie grantov a pôžičiek na financovanie rozvojových politík Európskej únie na obdobie 2014 až 2020. Takže e, kombinovanie, e, prelínanie, to je veľmi aktuálna otázka, pretože sa vyskytujú rôzne nové myšlienky, pokiaľ ide o inovatívne financovanie v rámci rozvojových politík. Máme na jednej strane Európsku komisiu, ktorá hovorí o významnom náraste fondov, ktoré sa e, uberú týmto špecifickým smerom a v rámci e, celého radu nástrojov. A na druhej strane máme platformu expertov, ktorú komisia na konci roku 2012 vytvorila. Tá sa zaoberá tým, čo sa dá teda vyvodiť z predchádzajúcich skúseností a čo sa dá zlepšiť. Takže tá komisia teraz dokončuje svoju prácu Takže teraz je vhodná doba, aby sme o tom diskutovali aj tu v našom výbore. V dôsledku obmedzenia rozpočtu Európskej únie a zmeny v prioritách e, sa čoraz viac teda počíta aj so zapojením súkromného sektora, a to znamená nielen pokiaľ ide o financie, ale aj know-how. Mm, toto, táto kombinova, toto kombinovanie je vlastne ten mechanizmus, e, ktoré kombinuje, ktorý kombinuje teda e, verejné zdroje a e, pôžičky od štátnych inštitúcií alebo komerčných, komerčných inštitúcií a partnerov. Takže teraz si najskôr vypočujeme expertov, kolegyne a kolegovia, ktorí teda E, sa zaoberali touto možnosťou kombinovania a potom budeme hovoriť aj o rizikách, ktoré s týmto nástrojom môžu súvisieť. Pán Bud Stars je náš stály spravodajca pre e, kombinovanie, blending a e, je pozorovateľom aj v rámci tej platformy Európskej únie, ktorá sa zaoberá kombinovaním. Aj on teda vyjadrí svoj názor a o bude hovoriť o tom, aké závery možno vyvodiť e, z tejto analýzy. Ale prosím pána e, Pedra Marafana, ktorý je e, autorom štúdie, aby sa vyjadril. Takže dávam mu slovo maximálne na 15 minút. Ďakujem pekne. kombinované mm, financovanie preukázalo v praxi to, čo sme vyjadrili v e, štúdii, a to, že má pozitívne dopady, aby som spomnul niektoré z nich, e, umožňuje kombinovať verejné financovanie so súkromným financovaním a po druhé umožňuje financovať e, projekty e, v e, veľkých rozmerov, ktoré by neboli možné so samostatným financovaním a po tretie umožnilo, dokázalo preukázať, že môže splniť dodatočné podmienky členských štátov a tiež zväčšuje viditeľnosť spolupráce Európskej únie v oblasti rozvoja s vytvorením eh, platformy Európskej únie pre kombinované financovanie eh, v zahraničnej spolupráci v roku 2012 sa dosiahol dôležitý krok eh, v konsolidácii regionálnych mechanizmov kombinovaného financovania mm, podľa našich kritérií vytvorenie tejto platformy otvára mm, obrovské možnosti na definovanie štandardov a stanovenie noriem a strategie, ktoré umožňa zlepšiť nielen veľkosť financovania rozvoja, ale predovšetkým jeho kvalitu. V tomto ohľade si myslíme, že musíme vnímať e, tú navrhovanú štruktúru riadenia v tejto platforme, ktorá kombinuje inštitúciu zameranú na riadenie, to je politickú skupinu a štruktúru plnenia a realizáciu ako technickú skupinu. Táto platforma je e, však e, doteraz vnímaná len ako fórum a preto nemá e, záväzné fungovanie, tak ako to majú ďalšie nástroje rozvoja politiky Európskej únie. Podľa našich kritérií toto je téma, ktorá sa bude musieť prediskutovať v procese konsolidácie. Táto platforma by mala zohrať kľúčovú úlohu v zlepšení štruktúr riadenia rôznych regionálnych mechanizmov, ktoré vznikajú od roku 2007 a ide o to, aby sme sa snažili rozvinúť e, väčší súlad medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré má Európska únia, ktoré sa zúčastňujú v týchto regionálnych mechanizmoch a finančnými inštitúciami členských štátov Vzhľadom eh, na uvedené je mm, dôležitá forma, v ktorom sa bude rozvíjať eh, tento proces a bude to mm, prácu eh, technickej skupiny. A chceme spomenúť nasledovné aspekty, ktoré už naozaj boli spomnuté, aj v súdia, ktoré sme vypracovali. V prvom rade ide o to, že sú silné rozdiely v štruktúrach riadenia rôznych regionálnych mechanizmov, osobitne tých, ktoré sa týkajú účasti príjemcov nariadení. Predsedníctvo Európskej komisie v všetkých e, mechanizmoch si myslím, že je pozitívny aspekt e, tejto štruktúry, pretože to umožňuje e, určiť referenta aj partnera pre politický poriadok e, pri plnení a mechanizmov, ktoré sú zamerané na e, odstránenie chudoby e, pri plnení Lisabonskej zmluvy. Sú tu však isté konflikty súvisiace s možnými stretmi zaujímav, hlavne v rámci mechanizmu ITF v Afrike. Zistili sme, že tu je isté vnímanie medzi inštitúciami občianskej spoločnosti v tom, že technické skupiny môžu veľmi ovplyvňovať orientáciu projektov. My si myslíme, že túto vec treba diskutovať a my v našej štúdii sme uvedli odporúčanie zriadiť e, jasné a transparentné pravidlá, ktoré umožňa hodnotiť aj vopred, aj následne v do akej miery mechanizmy, ktoré sú financované z príspevkov rozvojové spolupráce mm, súhlasia s mm, cieľmi rozvojovej politiky EÚ. Na druhej strane analýza štruktúr riadenia týchto mechanizmov mm, musí byť naplnená tiež s zohľadnením cieľov boja proti chudobe. Musí sa analyzovať, že do akej miery tieto mechanizmy zohľadňujú záujmy a starosti cieľových skupín. Zdá sa, že tie um, regionálne mechanizmy ešte neotvorili úplne uh, doširoka e, dvere um, pre možnosti účasti občianskej spoločnosti a nedokázali úplne uspokojiť uh, tie starosti a bavy, ktoré e, vyslovili tieto inštitúcie. Uh, zdá sa, že uh, štruktúra riadenia týchto mechanizmov je príliš vertikálna, teda z hora nadol. Európsky parlament by si to mal zachovať e, dôležité zastúpenie a angažovanie sa navrhujem prostredníctvom platformného výboru, aby umožnil tento e, možnosť e, kontroly a úsilia zmeniť e, toto doterajšie vnímanie. Čo sa týka analýzy e, dopadu e, na boj proti chudobe, my si myslíme, že hodnotenie dopadov existujúcich regionálnych mechanizmov v súčasnosti by mohla odstraniť mnohé pochybnosti a tieto hodnotenia by nielen sa týkali prispievania týchto mechanizmov financo- kombinovaného financovania na plnenie cieľov, ale tiež analýzu patričnosti e, pre partnerský štát. To znamená, e, že základ pre takéto hodnotenie e, by museli byť priority zadefinované v strategickom dokumente štátu CSP Európskej únie. Proces hodnotenia by mal zahrňať e, nástroj na analýzu, a to kvalitatívny aj kvantitatívny, zahrňajúc cieľové skupiny na miestnej úrovni a dôležité inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré by zahrňali tiež e, súkromný sektor. Tento proces by mal byť e, tak vyvážený, aby umožňoval celistvý obraz nielen dopadu týchto mechanizmov, ale aj ich vnímania zo strany príjemcov. Analýza dopadu by sa nemala obmedzovať len na parkový efekt e, mechanizmu kombinovaného financovania. Toto je veľmi dôležité. No je ešte dôležitejšie e, hodnotiť kvalitu a predovšetkým udržateľnosť e, zmien realizovaných v prospech rozvoja. Na základe tejto analýzy sa musí stanoviť viac rozmer na definícia a chudoby, to na základe e, organizácie OECD, e, e, priame a nepriame kanály, ako aj analýza rizík. Čo sa týka úlohy zúčastnených, tento mechanizmus umožňuje zlepšiť koordináciu zahraničnej rozvojej pomoci EÚ. Na základe toho musíme pracovať s použitím nástroja definovaných definovaný nástrojov EÚ a predovšetkým eh, morálneho kodexu. Eh, úloha koordinácie nemôže byť zverená a priori jedinej inštitúcii. V tomto prípade eh, Európskej investičnej banke napríklad. Ide o viac, ak je tu zámer mobilizovať dodatočné zdroje členských štátov, tieto platformy a mechanizmy musí mať na tejto úrovni potrebnú prúznosť. Čo sa týka e, témy postupného mm, zrušovania rozlišovania, to znamená jednotlivých e, mechanizmov e, rozlišovania štátov s nízkym a vysokým príjmom. V prípade štátov so stredným príjmom treba zohľadňovať rizika financovania. Ako sme už spomenuli v mm, tejto štúdii, existujú tu reálne rizika nadmerného zadlženia, ktoré treba riadiť e, v súlade s e, štúdiami udržateľnosti zadlženia a pakové efekty e, musia byť vyvážené príslušnými účinkami a dopadmi, ktoré majú tieto mechanizmy financovania na infláciu. Posledzovanie štátov so stredným príjmom a s nízkym príjmom, toto hodnotenie musí zohľadňovať nielen HDP na obyvateľa a tieto tento mix štátov musí byť tiež posudzovaný tiež e, podľa e, po, pohľadu e, na rozvojovú pomoc. Tiež ďalší mechanizmus je viazaná pomoc. Existencia tohto mechanizmu a jeho logika financovania a fungovania ponúka isté rizika, ktoré už boli hodnotené v hodnotení peer review zo strany OECD. Podpora súkromného sektora v týchto štátoch je dôležitá, ale nemá sa realizovať za každú cenu. Niektoré organizácie občianskej spoločnosti predložili v diskusii súbor otázok a obáv, ktoré treba zohľadniť v rámci procesu. My v tejto štúdii spomíname, že jedna forma, ako zaručiť e, zabranie týchto projektov na boj proti chudobe, je urobiť analýzu dopadu vopred čo sa týka ich e, orientácie na boj proti chudobe, a to v súlade s cieľmi rozvoja, ktoré stanovilo OCD. Tieto sú dôležitejšie e, vždy, keď e, sa týka investície do infraštruktúry, ktoré realizuje súkromná sféra, ktorá, ako vieme, nie vždy sa snaží respektovať ľudské práva alebo mm, prospech pre najchudobnejších a preto je dôležité zohľadňovať a používať e, priame a nepriame kanály, ktoré e, nám umožňujú zistiť, e, ktoré projekty sa priamejšie dostanú a zasiahnu cieľové skupiny, ktoré to najviac potrebujú. Tiež tu máme nástroj udržateľnosti trhu. Tieto nástroje kombinovaného financovania ako vieme vychádzajú z podpory verejného zrozumenia, či už je to prostredníctvom zvýhodnených požičiek alebo e, prostredníctvom e, e, podmienok ponúkaných na trhu. Vzhľadom na to, že poznáme nestabilitu finančných trhov, ich vplyv môže mať náhly dopad na zadlženie štátu a tento musí byť zohľadený v analýze rizika. Je nutné transparentne určiť, aké ukazovatele sa používajú pre analýzu udržateľnosti dlhu a ak majú um, tieto um, ukazovatele súvis s obmedzeniami a ukazateľmi, ktoré um, používa MMF a Svetová banka uh, v ich uh, predpovedi udržateľnosti dlhu. Napokon, uh, vzhľadom na terajšie ťažkosti vo financovaní, ktoré, ako bolo spomenuté, zažívajú darcovské štáty, je tu riziko, že mechanizmus komitovného financovania vytlačí ďalšie veľmi dôležité nástroje mm, a to z výhodenej pomoci a nepremej pomoci pre boj proti chudobe s e, veľkou orientáciou a zameraním na boj proti chudobe. A toto predstavuje e, príležitostné, nepredvídané náklady, ktoré musíme akceptovať. Môže tu existovať e, mechanizmy kombinovaného financovania, ktoré pretože e, majú e, lepší pakový efekt a tieto môžu e, sa uprednostňovať na úkor strednodobých investícií, ktoré nemajú potrebné rozmery, aby znižovali chodbu v konkrétnom štáte. Myslíme si, že aby sme e, sa vyhli týmto rizikám, môžu sa stanoviť kodexy e, pre plnenie projektov, tak ako to realizujú niektoré štáty. Tieto môžu naplniť e, korigujúcu funkciu ktorú zabezpečí, alebo ktorá sa môže zabezpečiť v rámci tejto platformy s účasťou Európskeho parlamentu a podľa e, tohoto kodexu sa môže zadefinovať, či projekt je zameraný priamo na boj proti chudobe, alebo či e, nepriamo potlačia chudobu, alebo či dlhodobo potlačia chudobu, ak, e, alebo či sa zameriava na prekonávanie nerovnoprávnosti medzi rodmi alebo nespravodlivosti, alebo či je zamraný na ochranu životného prostredia. Toto by tej platforme dalo väčšiu možnosť e, sledovať a hodnotiť e, regionálne mechanizmy. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Bart Stas, máte slovo. Dank voorzitter. Ehm, ik hoef natuurlijk... Ďakujem. Pani predsednička. Principe of het instrument blending. Ja Chcem e, e, si len vyjasniť, že o čo tu ide v tomto nástroji e, toho kombinovaného financovania, kombinácie rôznych finančných nástrojov. Sú rôzne texty, ktoré osvetlili tento nástroj a jasne sa hovorí, že veľké percento rozvojovej pomoci sa realizuje prostredníctvom týchto nástrojov kombinovaného financovania. A potom je tu aj oznámenie komisie o financovaní rozvojovej pomoci a to je dohoda z Buzan o účinnejšej rozvojovej spolupráci. Takže ako bolo povedané, je tu celý súbor textov, ktoré sa tým zaoberajú. My ako parlament sme v oktobri minulého roku, myslím 2. oktobra, v tejto veci prijali uznesenie a v tomto uznesení sme síce prijali, ehm, privítali tento rozvoj, ale to s, urči, tým, ehm, s určitou rezervovanosťou v pléne. Bolo povedané, že musíme si to veľmi dobre premyslieť, nemôžeme len slepo sa toho zúčastňovať, musíme veľmi dobre preskúmať, ehm, aké to má dopady a Parlament musí byť vždy eh, podrobne informovaný. Okrem toho však parlament tiež povedal, že čo sa týka určovania cieľov, eh, nejde tu len o boj proti chudobe a boj proti eh, nerovnoprávnosti. Sú to síce naše hlavné ciele a hlavné smerovanie, teda boj proti chudobe a proti nerovnoprávnosti, ale povedali sme tiež, že prostriedky, ktoré sa vynakladajú na kombinované financovanie, aby tieto dodržiavali aj verejné ciele EÚ. To znamená, že e, nemôžu e, byť e, v rozpore s nimi. A tiež parlament vždy musí byť do toho zaangažovaný. Pán Morezon túto platformu vyčerpajúco popísal. Ďakujeme vám za túto štúdiu. Je čitateľná, nie je moc hrubá. Na štyroch stranách je celá tá problematika zhrnutá, to je príjemné. Ako sme počuli, my sa na tom zúčastníme ako parlament prebehlo politické zasadnutie k spusteniu a my sme boli zastúpení prostredníctvom sekretariatu výboru a 21. júna um, bude ďalšia schôdzka. Mám tu však uh, súbor obav, ako som už uh, oznámil. V prvom rade si robím starosti čo do riadenia tohoto mechanizmu kombinovaného financovania. My sme zistili, že, za, že v menej ako 50% prípadoch, kde e, je vykonaná identifikácia, kde sa hovorí, že tento projekt e, je spôsobilý pre kombinované financovanie a v menej ako 50% e, bola do toho zapojená delegácia EÚ. To je problematické. Delegácie na mieste nie sú do toho zapojené, keď sa hľadajú projekty a keď takto postupujú, tak e, je tu riziko, že tá línia, ktorú chceme presadzovať v rozvoje politike, nebude dodržaná. E, Sice e, sme počuli, že áno, sa to zlepšuje to počas mnohých rokov, ale komisia stále hovorí, že má byť do toho silnejšie zapojená a odporúčanie z tohto parlamentu by malo znieť, e, že nás do toho treba zapojiť. To znamená, e, že vypracovať projekt kombinovaného financovania bez toho, aby bola do toho zapojená delegácia EÚ, e, nie je prípustné. A druhá vec je účasť ľudí na mieste. Mm, oficiálne sa hovorí, že občianská spoločnosť, e, ako je to upravené v Lisabonskej e, zmluve, aj v e, našej rozvojovej politike a ďalších medzinárodných textoch stále platí to, že ľudia na mieste sa do toho nezapájajú a čo sa týka toho, že aké projekty prichádzajú do úvahy pri kombinovanom financovaní. Tretí problém je, že, a to je aj uvedené v štúdii, vy ste to uh, uvedli vo vašom úvode, že tieto dopadové štúdie sa vykonávajú vopred v súvislosti s bojom proti chudobe. Potom tu máme isté kritériá, ktoré si stanovujeme a ktorých uh, sa môžu všetci držať a ktoré tiež sa opäť uplatňujú pri hodnotení. Ale tu pri hodnotení nie je jasné, že tento postup má platiť aj pri odporúčania, ktoré eh, vyslovuje platforma pre kombinované financovanie. Moja ďalšia starosť či obava je ďalší aspekt a to, že existuje tu nebezpečenstvo, že komisia a eh, finančné ustanovizne eh, budú mm, používať tento mm, nástroj kombinovaného financovania a pri ňom e, určité konkrétne nástroje financovania a toto je trend na trhoch a oni mm, hlavne sledujú hospodársky rast e, a mm, pritom nastáva mm, prerozdelenie a keď sa keď si osvojíme túto logiku, tak potom už nemáme vyvážený rast, ktorý naozaj e, funguje um, pri boji proti chudobe. A potom tu vidíme e, sociálny sektor a um, malé a stredné podniky, um, ktoré to prídu zkrátka v mechanizme kombinovaného financovania. Hovoril som s Európskou investičnou bankou e, a hovoria nám, že projekty pre rozvoj infraštruktúry a energetiky sú tým pádom ukratené. Počuli sme v tejto platforme, že um, príliš málo pozornosti sa kladie na ozajstný um, postup a ozajstné účinné um, bojovanie proti chudobe. Potrebujeme ukazovatele, ktoré by uh, vedeli zhodnotiť, e, ako, ako naozaj a účinne konkrétne ciele sa dosahujú. Je jasné, že e, politika členských štátov nie je vždy v súlade a máme tu rôzne inštitúcie, e, ako napríklad sú tu banku a inštitúcie EÚ, ktoré majú rôzne postupy a pre komisiu a EIB je dôležité, aby sa postarali o to, že bude mať e, koordinovaný postup e, hlavne e, pri kombinovanom financovaní. A na záver zhrnutí chcem povedať, že v súčasnosti to nie je isté, že boj proti chudobe je naozaj jadrom, e, stredobodom e, celých e, aktivít kombinovaného financovania. Potrebujeme viac transparentnosti a potrebujeme rámec, v rámci ktorého sa bude hodnotiť, čo sa deje, čo sa robí a podľa mňa je potrebné zabezpečiť, že občianská spoločnosť bude silnejšie do toho zapojená, pretože nie v tej platforme a to nie je dobre. A um, potom musíme e, sa venovať e, odbornej skupine. My ako parlament sme členom odbornej skupiny a podľa mňa to je problematické, že keď táto odborná skupina um, príjme záver, tak čomu to má viesť? To nie je jasné, že čo urobí komisia s um, výsledkami z tejto platformy máme hm, tu obmedzený vplyv zo strany Európskeho parlamentu. My sme pozorovateľia, sú tam zastúpené aj členské štáty, ale počúvame, že väčšina členských štátov sa tam hm, nezúčastňuje až na Belgicko a Spojené kráľovstvo. No ako bolo podané, ani občianská spoločnosť nie je zastúpená. Zajtra máme srdnutie s komisárom Pibaxom, pre rozpočet, ktorý sa zaujímava tieto otázky, takže e, máme tu subrotazok, ktoré treba vyriešiť. Ako to vyzerá s oznámením komisie, ako sa toto ďalej bude plniť e, a ako to vyzerá s otázkami a návrhom na uznesenie parlamentu z oktobra. Takže to sú otázky, ktoré by sme mali smerovať na pána Pibalksa a to sú moje starosti a dúfam, že ostatní kolegovia sa k tomu budú môcť pripojiť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán Kotec Lastra, požiadali ste o slovo. 15 sekúnd, pani predsednička, pretože je tu komisárka prvom rade chcem zablazovať eh, pánovi eh, Moracanovi za túto správu a tiež pánovi Stajšovi. Myslím si, že eh, urobili vyčerpajúcu správu, ale máme tu aspoň niektorý pocit, že máme pred sebou príležitosť, ktorá predstavuje aj veľké riziko a tento parlament od prvej chvíle je e, súčasťou e, tvorby a formovania aj spôsobu, ako sa funguje a pracuje s e, nástrojmi súkromného verejného financovania a myslím, že mali by sme Eh, byť tu veľmi eh, pozorní a opatrní a hlavne tie eh, kodexy postupov, ktoré musíme vypracovať hlavne v oblasti súkromných investícií, pre, ktoré majú citlivý dopad na verejné investície, musíme k ním pristúpať osobitne a neriadiť ich paušálnymi riešeniami. Ja si myslím, že markantne tu odznelo, e, že sa hovorí o kombinácii súkromného a verejného financovania. E, veľmi sa tu e, hovorí o globálnom zameraní, o bezpečnosti a z tohto hľadiska, ako som povedal viackrát v tomto výbore, musíme to byť otvorené, lebo toto je miesto, kde si nemôžem dovoliť, aby sa to obratilo o 180 stupňov. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo dostáva veľmi krátko, pretože už meškáme. Európska investičná banka, pán Karano, dve minúty a potom Európska komisia, pán Šozebek, ďalšie dve minúty. Takže pán Karano, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem vám. Ďakujem autorom štúdia, pánu Stavcovi, za všetky uh, pripomienky my sme aktívnymi účastníkmi platformy a už sa blížime k určitým záverom, najmä pokiaľ ide o vytvorenie alebo stanovenie niektorých parametrov na sledovanie ex ante a ex post toho dopadu e, projektov v rámci kombinovaného e, financovania. Vytvorili sme podskupinu v rámci tejto platformy na tento účel. Spolupracujeme s ďalšími inštitúciami, na práci, ktoré predseda komisia na tom, tak aby sme zlepšili rôzne prvky týchto kombinovaných e, nástrojov a určite aj kolegovia by k tomu mohli niečo dodať z komisie. E, my teda ho, tento kombinovaný e, prístup podporujeme, pokiaľ splňa a zapadá do cieľov a politických cieľov Európskej únie a štandardy, pokiaľ splňa štandardy Európskej únie. To, o to nám ide v prvom rade. Samozrejme, treba takisto zabezpečiť aj viditeľnosť Európskej únie, to znamená, tento mechanizmus kombinovania môže zvýšiť viditeľnosť Európskej únie tým, že sa budú financovať projekty mimo Európskej únie a samozrejme ide aj pre, o preukázanie toho, to, tých, tých dôsledkov a, a prínosov a na to potrebujeme e, získať viac údajov o tých projektoch, ktoré takto boli financované financované. Samozrejme, máme ešte priestor pre ďalšie e, zlepšenie, finančné aj politické, alebo využitie to na, v tom finančnom aj politickom zmysle. A, to znamená, môžeme by sme prilá- mohli by sme prilákať fondy a financie nielen od iných finančných inštitúcií, ale aj od súkromného e, sektora. A máme ešte podľa mňa potenciál na E, zvýšenie teda vplyvu Európskej únie, ak zlepšíme dialog s partnerskými krajinami prostredníctvom e, delegácií Európskej únie. To je tiež dôležité. Ďakujem slovo teraz dostáva pán Šosebek za Európsku komisiu. Ďakujem pani predsednička. Veľmi stručne v prvom rade ďakujem e, Výboru pre rozvoj za to, že nás pozval, pánovi Morasanovi. Ďakujem veľmi pekne za e, správu, ktorá obsahuje e, argumenty, s ktorými v zásade všetkými v podstate môžeme súhlasiť a ďakujeme aj za pripomienky, ktoré sme si počuli. Nebudem hovoriť roz, obsiahlo, chcem ísť rovno k veci. Chcem zdôrazniť v prvom rade, že e, táto práca tých e, kombinovaných e, mechanizmov zapadá do e, politík Európskej únie sektory ako energetika, transport, infraštruktúry, sociálny sektor a podobne. To sú sektory, ktoré sú identifikované ako ďalšie oprávnené sektory a prispievajú k znižovaniu chudoby. Alessandro z EIB už povedal, my skutočne robíme veľmi, veľmi seriózne na našej platforme, snažíme sa ísť také ukazovatele, ktoré nám umožnia posúdiť vplyv týchto kombinovaných mechanizmov. My už sme mm, takisto dospeli k určitým dohodám s finančnými inštitúciami ohľadne tých výstupných ukazovateľov, ktoré budeme používať. Toto je už ďalší krok vpred. Nie je to vôbec jednoduché, lebo Ide tu teda o používanie týchto ukazovateľov eh, v rôznych iných eh, sférach a modalitách. Takže tým už sme naznačili určitý smer. Takže finančné inštitúcie samozrejme musia byť od samého začiatku zavázania programov v kontakte s našimi delegáciami a my chceme zabezpečiť, aby sa do toho zapojili aj miestne občianské spoločenstva a spoločnosť občianská. Tieto mechanizmy prelínania rôznych nástrojov nám dávajú možnosť koordinovať snahy rôznych aktérov, nielen financujúcich e, a finančných inštitúcií, ale takisto ďalších darcov a e, poberateľov. A bohužiaľ už ste vyčerpali svoj čas. Ja chcem len povedať, že tento mechanizmus už len tým, že sa zameriava na infraštruktúru, e, nám umožňuje zvyšovať e, viditeľnosť e, Európskej únie práve v rámci rozvojovej spolupráce alebo spolupráce pre rozvoj. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už vám môžem len poďakovať mm, pánovi Barstasovi a Monsonovi za to, že prišli a za to, že Eh, hovoril o problémoch nášho výboru v centre tejto platforme. Týka sa to nás všetkých a ďakujem aj za zámery komisie. Bolo by dobré, ak by ste na tému blending pripravili oznámenie, aby parlament mohol oficiálne reagovať na túto tému. Ďakujem pekne a teraz sa pustíme do štruktúrovaného dialogu o pracovnom programe komisie na rok 2014. Je to veľmi dôležitý bod nášho programu. Je dôležité poznať pracovný program komisie na rok 2014 e, v oblasti humanitárnej pomoci. A k tomuto bodu je mi veľkým potešením, že môžeme znovu privítať medzi nami v našom výbore pani komisárku Kristalínu Georgievu. Určite si spomínate, že rámcová dohoda, ktorú podpísal parlament a komisia v oktobri 2010, umožní e, parlamentným výborom naznačiť iniciatívy, ktoré by radi uvítali zo strany komisie v nadchádzajúcom roku. Tento rok e, e, sa pripravuje program pracovný komisie na rok 2014 a vyhodnocuje sa legislatíva ako aj aktivity, ktoré príjma komisia počas tohto legislatívneho obdobia a overujeme, či zodpovedajú prioritám nášho výboru a či nám tu nechybajú nejaké dôležité iniciatívy, či sa na ne nepozabudlo. Takisto by sme mali naznačiť, ktoré iniciatívy legislatívneho charakteru sú pre nás najdôležitejšie pre nadchádzajúcu komisiu. Zajtra budeme pokračovať v štrukturovanom dialogu s eh, komisárom pre rozvoj Andresom Piebalksom. Potom na základe týchto diskusí s dvoma komisármi naši koordinátori sa rozhodnú o odporúčaniach, ktoré zašleme na konferenciu predsedov výborov v súvislosti s témou pracovný program komisie na rok 2014 Pani komisárka nám predstaví predstavy komisie o jej pracovnom programe na rok 2014. Potom budete môcť položiť otázky ktoré súvisia s realizáciou pracovného programu za tento rok a za predchádzajúce roky. Takisto budete môcť predložiť návrhy a pripomienky k pracovnému programu na budúci rok. Chcela by som vám pripomenúť, že ak táto výmena názorov nie je nejakou pravidelnou výmenou názorov o humanitárnych projektoch ani o humanitárnych krízach, v konkrétnych krajinách či regiónoch. Naša diskusia by sa mala teda zamerať výlučne na pracovný program komisie. A teraz by som ráda odovzdala slovo pani komisárke Georgieve. Merci, madame le président. Ďakujem pekne. Ako obvykle ja e, prichádzam na tento výbor vždy s očakávaním, že sa rozvinie veľmi dobrá diskusia. Takže na úvod dovolte, aby som e, rozdelila tú tému na tri body. E, poprvé, ako E, riešime e, tie najaktuálnejšie humanitárne potreby. E, to znamená, v prvom rade tou našou prioritou vždy zostane pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Po druhé, ako postupujeme s legislatívnou agendou, s legislatívnym programom, tam je veľa práce. A v roku 2014 uvidíme už ovocie tejto legislatívnej snahy. A samozrejme, takisto, čo robíme v oblasti priorit politík e, nasmerovaných na rok 2014 a po tretie, čo teda môžeme urobiť e, v dobe rozpočtových e, obmedzení, tak aby sme vyťažili maximálnu hodnotu z toho, čo robíme, ako teda dokážeme zlepšiť efektivitu svojich činností. A to sú teda tie a, a tak, aby sme e, videli aj výsledky, konkrétne výsledky implementácie v roku 2014. Takže e, ten prvý, prvý bod e, riešenie humanitárnych priorít tento rok, na budúci rok, každý nadchádzajúci rok, aspoň v mojom portfóliu, toto musí byť vždy prioritou číslo 1. Ako môžeme pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí to momentálne potrebujú a to čo najefektívnejšie len aby ste mali predstavu o tom pokroku, ktorý sme urobili. Pokrok, ktorý bude udržaný aj v budúcnosti, dúfam, aj za môjho e, následovníka pre humanitárnu pomoc. Sú tu dve veci. Poprvé, teraz už projektujeme už na začiatku roka e, alebo robíme prosto e, e, rozpočet pre tie kríze, krízy, ktoré už sú známe, robíme teda globálny rozpočet, e, sú v spolupráci s parlamentom a vám chcem poďakovať za, za zapojenie. Dve tretiny až tri štvrtiny tohto rozpočtu sa snažíme už v januári, na začiatku januára, definovať pre tie alebo videliť, prideliť tým prioritám, pri ktorých vieme, že tie potreby už existujú. Začali sme s tým minulý rok, tento rok by som povedala, už sme to aplikovali takým zrelým spôsobom a na budúci rok dúfam, že budeme mať už rozbehnutý ten proces definovania globálneho rozhodnutia, pokiaľ ide o e, financovanie e, tých humanitárnych pomoc, tej humanitárnej pomoci tak aby aj naši partneri videli, že je to predvydateľné a takisto aj ľudia, ktorí vlastne sú závislí od našej pomoci, aby mali istotu, že Európa im skutočne pomôže. Tento rok e, to bol Sudan, Somálsko, DRC, Afganistan, len niekoľko takých príkladov. A to bude určite medzi prioritami aj na budúci rok. Bohužiaľ, pretože samozrejme bola by som rada, keby nie, a potom podľa toho, čo budeme vedieť na začiatku budúceho roka o tom, ako sa tieto krízy vyvíjajú, samozrejme budú tam aj tie e, krízy, ktoré sa vlečú, tak podľa toho sa zariadíme. E, ten Európsky humanitársky servis, ale aj pán Barzu, e, aj parlament nám teda vyjadrili svoju podporu. E, to znamená, tie krízy, ktoré sa vlečú, ktoré boli e, ako si e, odsunuté na okraj pozornosti, ide o to, aby tieto krízy sa riešili. Budeme teda na budúci rok, ako aj tento rok, postupovať tak, aby sme zabezpečili, že v prípade tých najdramatickejších kríz, ehm, aby sme zohrávali trojitú úlohu advokáto, advokáta, povedzme, určitého ehm, niekoho, kto na to upozorňuje, že to treba skutočne brať vážne a toho, kto poskytuje pomoc. Tento rok je to Sýria, Mali, Stredno, Stredoafrická republika. To sú krízy, ktoré e, vlastne e, sa dostali do popredia. A my sme sa vlastne dostali do popredia v riešení a ukázalo sa, že skutočne včasná pomoc môže mobilizovať tie zdroje. Bohužiaľ, nemôžem takto konštatovať, že robíme dosť, lebo potreby v Sýrii napríklad narastajú podstatne rýchlejšie, než naša schopnosť reagovať na ne. Ale ak e, skutočne niekto e, zaujal e, jednoznačný postoj, tak to bola Európska únia. 65 miliónov eur sme e, už investovali. E, Libanon, Jordán. E, takže to, tým sa dostávame skutočne do popredia medzi tých, ktorí sa veľmi aktívne k tejto krize stávajú. A predpokladám, že aj naďalej mi to ešte spôsobí bezesné noci, lebo tam budeme sa musieť ešte angažovať. 75 miliónov utečencov, 5 miliónov vnútorných vysídlencov, to, to len tak na predstavu, aby ste vedeli, aká hrozná tá kríza je. Pamätáme si mnohí bývalú Jugosláviu, 700 tisíc e, utečencov, 2, 2 milióny e, vnútorných vysídlencov. Sýria už zo všetkých e, hľadisiek toto prekonala a ešte nie je v dohľade riešenie k tejto krízi a navyše hrozí aj to, že sa konflikt preleje aj do ostatných susedných štátov. Mali tento rok sme zaujali veľmi jednoznačný postoj. 127 miliónov eur sme tam poslali. Ale keď sa pozrieme E, na to, ako sa to bude vyvíjať, tak e, aj táto oblasť bude našou veľkou prioritou vzhľadom na to, ako sa situácia vyvíja a e, vzhľadom na to, že máme mm, veľmi nebez, závažné signály napríklad o podvýžive detí a, a, a podobne. Pokiaľ ide o druhú časť nášho programu, to sú tie legislatívne návrhy, a e, iniciatívy. Máme dva legislatívne návrhy, ktoré už sú e, v pokročilom štádiu. Dúfame, že do roku, konca roku 2013 ich uzavrieme a v roku 2014 sa budú implementovať jednak teda legislatíva o civilnej ochrane. Tu sme urobili veľmi veľký pokrok chcem eh, poďakovať aj mm, výboru DV. Mm, pani eh, kolegyňa na ľavo je jeden z tých, ktorí k tomu prispeli. Eh, aj mm, výbor pre životné prostredie sa tým zaoberal. Vy ste boli takisto veľmi aktívni a toto je veľmi jasný prejav toho, že tie schopnosti Európy v oblasti civilnej obrany sa mm, skutočne posilňujú, aby sme vedeli e, reagovať na mm, katastrofy. Môžete nás prísť navštíviť do toho centra civilnej obrany, aby ste vedeli, ako sme schopní e, efektívnejšie než kedykoľvek predtým mm, riešiť tieto e, katastrofy. Potom druhý taký návrh legislatívny, to sú vlastne dobrovoľníci Európskej únie chcem opäť poďakovať kolegyni za pomoc. Čelili sme náročnej situácii, rozpočtové škrty nás nútili k určitým rozhodnutiam. Museli sme sa rozhodnúť pre ten operačný rozpočet. Regionálna obálka pre tých dobrovoľníkov je teda teraz menšia. Napriek tomu môžeme nakoniec vypracovať veľmi dobrú legislatívu, vďaka ktorej bude mať Európa platformu, na ktorej budú ľudia môcť prejaviť svoje solidárne postoje. Toto sa ešte odvíja možno troška pomaly, pokiaľ ide o tento návrh, ale do konca roka dúfam urobíme potrebný pokrok a na budúci rok budeme môcť pristúpiť k implementácii oblasti v roku 2014, eh, kde budeme teda pokračovať v intenzívnej práci, e, pokiaľ ide o politické iniciatívy, sú štyri. Poprvé, budeme e, po, po, pokročíme v konzultáciách toho, ako humanitárna pomoc môže slúžiť svojmu účelu, ako ju zmodernizovať na potreby 21. storočia. Svet je e, kreh, krehkejší, e, zdrojov je menej, takže ako môžeme dosiahnuť tú vysokú hodnotu za primerané peniaze. Budú teda otvorené konzultácie so zainteresovanými stranami. Zaslali sme tu aj parlamentu v júni. Bude stretnutie, e, to znamená vlastne bude to príprava na Svetový humanitárny summit v roku 2015. A po druhé je tu otázka eh, akejsi robustnosti alebo agendy pre odolnosť, robustnosť. Eh, to je jedna z priorít. Máme už určitú politiku, pracujeme na akčnom pláne a v roku 2014 by sme chceli eh, vidieť, že sa uh, odohráva viac uh, teda tej, tej, tej operačnej implementácie pre um, Saharu jednak a uh, pre africký roh a takisto by sme chceli vidieť pokrok v akčnom pláne, ktorý sa týka kľúčových vysokozraniteľných krajín ako Haiti, Jemen a ďalších. Po tretie, tento výbor nás vyzýval, aby sme prepojili pomoc s, s rehabilitáciou a obnovou. My sme na tom veľmi pracovali a uvidíte skutočne e, zásadné rozdiely v roku 2014. E, my sme naprogramovali humanitárnu pomoc a e, financovanie pre rozvoj vlastne v akomsi kontinuu a to so zameraním na tie krajiny, ktoré sú v dôsledku humanitárnych e, alebo na prírodných katastrof najzraniteľnejšie. A my sme sa skutočne ako Európska únia dostali skutočne do toho úzkeho vedenia, do toho do popredia týchto iniciatív. A napokon je tu politická, sú tu politické iniciatívy týkajúce sa najzraniteľnejších skupín ženy, deti a populácie ohrozené alebo zasiahnuté podvyživou. My sme spolupracovali e, s komisárom Pivalcom v tejto oblasti na nových politikách, na novom oznámení, podľa toho, ako my to v tom našom žargone nazývame. A, no, a nových komunikáciách. A my, my sa to snažíme zameriavať na veľmi praktické aspekty. Čo to vlastne, tak aby sme si definovali, čo to znamená tzv. genderové markery, čo to znamená e, zamerať sa na deti do veku 5 rokov, čo to znamená napríklad pracovať efektívne pri zameriavaní našej mm, pozornosti, ktorá sa týka podvýživa na konkrétne oblasti riešení. Takže to súvisí veľmi úzko s nariadením o humanitárnej pomoci. Nechcem sa vyhýbať tomu aktuálnemu stavu. My sme uvažovali o tom, či toto nariadenie treba nejak prehodnotiť a zmeniť a doplniť, ale nenašli sme žiadne presvedčivé dôkazy na to, že by to bolo na osoch. Nezdalo sa nám skutočne, že by bolo treba čokoľvek na tom zlepšovať, ale sľubujem vám, že sa bude že sa zameria, e, zapojíme do konzultácií na túto tému. Tá konzultácia skončí do, do konca júna a ja samozrejme sama sa budem so záujmom pozerať na tie konečné dôkazy, ale doposiaľ v tom procese konzultácií ehm, nenastalo nič, čo by ehm, prinieslo dôveryhodné e, dôkazy o tom, že by sme e, toto nariadenie skutočne mali opäť otvoriť. Ale samozrejme ten koniec bude až koncom júna týchto konzultácií, takže až potom urobíme definitívny záver. Napokon, čo robíme na to, aby sme zabezpečili že nebudeme iných vyzývať, aby, boli, e, aby pracovali účinne a my sami to nebudeme robiť. My teda e, sme v EKU, e, v EKO začali vlastne ten proces revízie, kontroly. To sú vlastne tie kroky, ktoré podniknú tie riaditeľstva tak, aby sa v priebehu 5 rokov zvýšili, e, zvýšila efektivita nákladov na 20, o 20 až 50 tak aby sme lepšie využívali tie naše zdroje. My už sme začali e, s implementáciou tohto, e, tejto, tejto revízie. Rok 2014 hm, bude rozhodujúcim z tejto z tohto, hľade, hľadis, z tohto hľadiska. Mnoho mojich kolegov dokonca už začína mať aj obavy, že sa to nakoniec obráti nejakým spôsobom eh, proti, proti eh, eh, tým duchovným otcom tohto celého plánu, ale ide o to, aby sme skutočne aj my sami robili svoju prácu tak, aby hm, zvýšenie tej efektivity bolo skutočné. No a potom ide o to, ako môžeme lepšie spolupracovať s našimi partnermi, aby sme eh, zistili, čo môžeme v rámci tých zdrojov, ktoré máme, eh, urobiť lepšie na to, aby oni z toho mali osoch. Takže hm, ako vlastne môžeme aj znížiť napríklad tú administratívnu záťaž, eh, ktorá z našich aktivít plinie pre našich partnerov posledných rokoch e, sa odohralo veľa inštitucionálnych, e, inštitucionálnych zmien, napríklad v súvislosti s vytvorením zo službou pre vonkajšiu činnosť. Mm, to znamená, že sa tie zdroje ešte viac rozdrobili a myslím, že e, môžeme dnes povedať, že sa podarilo urobiť veľký pokrok spoločne aj so službou pre vonkajšiu činnosť a určite veľmi sa zlepšila naša spolupráca s kolegami v, vo, výbore, vo výbore pre rozvoj. Ja sa, ja sa teším na budúci rok, lebo ten bude pre mňa rozhodujúci v mojom mandáte a som si istá, že e, odovzdám aj do budúcnosti e, teda e, ten e, humanitárny, alebo ten, e, ten odbor Európskej únie pre e, humanitárnu pomoc e, v dobrom stave. Ďakujem pekne, slovo dostáva pán Cortez Lastra. Ďakujem, pani komisárka. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu prácu aj v mene celého DPKO vďaka za prácu, ktorá sa realizuje stále s menšími zdrojmi, nemôžeme aktuálne ehm, vyčítať EU ehm, e to, ako zohrám svoju úlohu globálneho hráča v rozvoji pomoci. Je to osobitná pomoc a to je pomoc bez zájmu. Ehm, nestraná a nezávislá tá ehm, sa dostáva tam, kde mnohé členské štáty sa nedostanú alebo až kde sa nechcú dostať a preto to má prednú hodnotu a to je dôležité pre nás všetkých. Ehm, a okrem toho ja mám pocit, že humanitárna pomoc na čom sa zhodneme, e, nie je vyjednávateľná, e, keďže je tu 0,50 e, venované na humanitárnu pomoc. Toto nemôžeme spochybňovať, ale ešte viac v skutočnosti, že sa e, má humanitná pomoc znižiť len o 1 euro, by to malo predpokladať negatívne hlasovanie v tomto parlamente, pretože e, toto obsahuje e, všetky tý, toho ducha a tie hodnoty, ktoré my neustále presadzujeme. Navyše je tu účinok, sú to 150 e, miliónov osôb za rok, ktorí majú túto možnosť e, zlepšiť si životné podmienky a toto um, E, postihli ich životy. Je to veľa e, ľudí e, na svete, mnohí z nich sú tieto deti mladšie ako 5 rokov, ktoré potrebujú našu pomoc, hlavne deti a ženy a skupiny ľudí, ktoré majú obmedzené možnosti a sú slabší. Myslím si, že tu máme e, dve povinnosti. Jednu morálnu povinnosť e, na úrovni EÚ, aby sme nadalej pracovali v humanitnej pomoci a tiež záväzok, ktorý e, nadobudla Európska spoločnosť, ktorá zachádza nad hranice nášho zemia a to je záväzok voči všetkým tým ľuďom vo svete, ktorí to prežívajú teraz zle. A máme preto veľa víziev a keď hovoríme s vami o štrukturálnom dialogu. Je to komplikované, asi to najťažšie, pretože nevieme, čo sa stane budúci rok, pretože čakáme, že a dúfame, že nakoniec nebudeme mať oveľa viac problémov na stole, ale potrebujeme túto prúžnosť, aby sme mohli naďalej pracovať a naďalej čeliť týmto problémom, ktoré by sme mohli mať v budúcnosti a hlavne ja si myslím, že toto je debata, ktorú musím viesť v tomto výbore a keď to vidím ľudí, s ktorými som strávil mnoho hodín, tak myslím si, že budú súhlasiť s tým, že teraz nie je možné, aby humanitná pomoc mohla mať e, v finančnom výhľade znížený rozpočet. A musíme pokračovať e, v tomto zmysle a nemôžeme akceptovať, že e, sa to bude krátiť v budúcnosti. Máme ešte istý e, čas, ktorý môžeme o tom hovoriť. Máme tú čiernu dieru alebo oblak, v rámci ktorého nevieme, čo v budúcnosti dohodneme s komisiou. Túto prácu, ktorú realizujeme s vami na humanitnej pomoci, Eh, myslím si, že eh, preukazuje, že eh, v čom je náš postoj a hodnoty EÚ. Slovo dostáva pán Gerenc. Ďakujem pekne. Je vždy ťažké ujať sa slova po vystúpení pani Georgieve, pretože ona veci vysvetľuje naozaj veľmi úplne komplexne. Uh, v podstate ste chránili na plenárke alebo obhajovali vašu e, situáciu. Situácia v Sýrii je naozaj veľmi ťažká a vy robíte všetko, čo je v vašich silách, vaši, vaši ľudia, aby s tými prostriedkami, ktoré máte k dispozícii, aby e, ste pomohli na mieste. Tri pripomienky. Poprvé, komplementarita vašej činnosti a činnosti členských štátov. Nemyslíte si, že už nastal čas na to, aby ste sa pustili do vyhodnotenia potrieb komplementarity medzi Európskou úniou a členskými štátmi? Bol som v rozpočtovom výbore a požiadal som pána Ramasura, aby podpísali, ktorý pripravili pán Brok a pani Žoli e, na tému príspevky, ktoré môžu spraviť členské štáty k tým prostriedkom, ktoré máte vy ak teda sa tie vyčerpajú. Myslím si, že to je aspoň to minimum, čo by sme mohli spraviť preto, aby sme doplnili v podstate, aby tých 28 aktérov e, mohlo prispieť a celkové spoločne reagovať na tie problémy, na ktoré chceme reagovať. Ďalšia vec. Diplomatické vzťahy s ostatnými. Čo robia arabské štáty? Robia určité veci, ale podľa mňa nerobia dosť Takže na medzinárodnej konferenci, konferencii myslím si, že to stanovisko, ktoré máte vy ako komisárka a čo zodpoveda samozrejme všetkým požiadavkám nestrannosti, máte povinnosť, možnosť presvedčiť ostatných. Máte pocit, že vaši kolegovia vás dostatočne podporujú, ako aj e, servis pre vonkajšiu akciu vás dostatočne podporuje v tejto vašej činnosti, alebo máte pocit, e, že tá podpora podpora, ktorú dávate. Áno, bránite e, za každú cenu nestrálosť, ale nastav určitý okamih, okamih, kedy to môže byť rušivé? To bola druhá otázka. A mm, tu by som chcela ešte raz naozaj významným spôsobom zdôrazniť to, že je nutné, nevyhnutné pridržať sa princípu nestrannosti za každú cenu. Ak nie, tak jednoducho nespravíme už nič v Sýrii. Áno, v Sýrii poznáme, poznáme e, aktuálnu situáciu. O, pozretne sledujeme, čo sa deje a hľadáme rôzne metódy a prostriedky, ktoré máme k dispozícii na to, aby všetci v podstate sa mobilizovali a prispeli k ukončeniu aktuálnej situácie. Ďakujem pekne. Prepáčte, ja som si práve prepínal kanály, takže samozrejme, ako povedal pán Gerens, je ťažké hovoriť po vás, ale aj po ňom lebo aj on e, pokryl prakticky väčšiu časť tém, ale chcel by som predsa len trošičku ešte elaborovať tú otázku, ktorú pán Gerenc teda zniesol a teraz ja spolupráce a chcel som sa vás spýtať. Krízy sa stávajú čoraz globálnejšími aj tie katastrofy nakoniec e, naberajú e, viac a viac globálny rozmer a bude ich viac, nie menej v budúcnosti. Máme teda nejaký druh globálnej solidarity a globálnej spolupráce. Nehovorím len o krajinách zálivu, ale máme krajiny BRICS, máme Spojené štáty, máme iné krajiny, ktoré by určite mali spolupracovať, mali by sa podeliť o to bremeno solidarity. Určite sme veľmi pyšní na to, že Európa je stále na čele v oblasti humanitárnej pomoci a ak budeme pracovať účinne, tak a ak pracujeme účinne, tak je to aj vďaka vášmu úradu a, a aj vám osobne a chcel by som, sa, chcel by som vám skutočne vzdať hol za toto, ale máme napríklad tu na ten e, narastajúci problém Sýrie. E, Sýria to nie je prírodná katastrofa, to je, človek, ktorý, ktorý je problém, ktorý vyrobil človek. A vidím, že e, zahraničná politika Európskej únie a Európa ako politická entita, ako politický subjekt v podstate nebol schopný adekvátne zareagovať vo vzťahu k Sýrii. Máme e, tú e, medzinárodnú konferenciu, ktorá by mala nájsť politické riešenie, ale toto politické riešenie by e, sa nemalo hľadať až teraz. Mohli sme už konať pred dvoma rokmi, lebo už vtedy bolo pomerne jasné, akým smerom sa kríza v Sýrii bude vyvíjať parlamente e, sme e, už diskutovali ako host, s generálnym tajomníkom NATO, ktorý tu bol našim hostom. A pokúšal sa nás vtedy presvedčiť, že európska solidarita by sa mala vyjadriť skôr e, väčšími výdavkami na zbranie, a e, na zdieľanie záťaže v tejto, sme, v tejto oblasti. A my sme sa spýtali vtedy, no a čo solidarita, ktorá e, sa nevyjadruje ani tak finančne ako skôr e, väčším povedomím, väčšou inteligenciou alebo snahou a schopnosťou predvídať nové situácie, pretože on práve hovoril, že našou úlohou je byť pripravený aj na tie neočakávané krízy a udalosti. No a ja som mu vtedy povedal, viete, ale miesto e, toho, aby takýchto neočakávaných udalostí bolo menej, máme ich čoraz viac. A my teda nevyužívame tým pádom asi našu schopnosť predvídať takéto situácie a problémy. A určite sa teraz nesnažím povedzme odhadnúť, kde vypukne ďalšia politická kríza, ktorá sa potom pre e, transformuje do nejakého vojenského konfliktu alebo humanitárneho problému, ale v zásade vieme, kde tie krízy sú a kde sú nejaké tie zamrznuté konflikty v slepej uličke e, a prakticky nerobíme nič, aby sme ich riešili, tieto problémy. Vieme, e, my čakáme na to, kým ten, pro, napríklad ten konflikt sa opäť rozhorí a potom povedzme niečo robíme. Samozrejme, e, toto nie je výhrada voči vám, pani komisárka, ale pretože vy ste e, vlastne až na konci celého toho reťazca problémov a e, my všetci sme zodpovední za to, že nie sme dostatočne aktívni pri prevencii konfliktov. Dúfam teda, že e, vám niektoré z týchto mojich e, postrehov a názorov e, boli jasné v tom zmysle, že sú to vlastne otázky, ktoré vznášam. Ďakujem pekne, pani Kares. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod sa chcela ospravedlniť za neskorý príchod, pretože som vystúpila na inom výbore. Chcela by som sa vrátiť k otázke tzv. klimatických utečencov, alebo teda utečencov pred klimatickými zmenami. Vieme e, všetci, že tie pohromy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, sú stále častejšie, ale pani Georgieva, spomínam si, že ešte keď ste robili v Svetovej banke, tak tak ste nám povedali na jedno z vašich vystúpení, že by ste podporovali boj proti odlesňovaniu. A moja otázka dnes, vraciam sa vlastne tou, tej, tej, istou témou, ako komisárka, čo ste mohli spraviť v súvislosti s klimatickými zmenami, čo ste mohli spraviť preto, aby sa zabránilo vzniku tzv. environmentálnych utečencov a e, podporujem vašu analýzu, vaše stanovisko a e, e chcela by som, by ste zareagovali na to, ako Európska únia sa stavia k otázke tzv. E, utečencov v dôsledku klimatických zmien. Predtým, ako dám slovo pani Georgieve, dám slovo sama sebe. E, čo sa týka Sýrie, Vieme, že je tam pol druhá milióna utečencov, takisto vieme, že do konca roka e, sa predpokladá, že ich bude 3,5 milióna, čo vyvoláva problémy, neprekonateľné logistické problémy, len s, napríklad zabezpečením potravín a bezpečnosti pre týchto utečencov. Máme veľmi uh, Mm, nepriaznivé informácie ohľadom násilku, ku ktorému údajne dochádza. Čo sa dá v tejto veci spraviť podľa vás? Viem, že ste vyše 800 milión eur z vášho rozpočtu dali na Sýriu pred na pol milióna utečencov. Čo spravíte do budúcnosti, keďže sme najväčšími prispievateľmi? Čo spravíte s tým, keď tých utečencov bude 3,5 milióna? plus e, s tým súvisí destabilizácia v Libanone, ktorú môžeme predpokladať. Mám veľký obdiv, naozaj veľký obdiv e, k vám, k vašej práci a k humanitárnej činnosti. Je to veľmi ťažká práca, ale jednoducho nemôžem si odpustiť a musím položiť jednu otázku. Ako reagujete na film, ktorý sa nazýva smrtiaca pomoc na Haiti a ktorý svedčí o tom, ako miestna samozpráva v podstate sa nezapojila do pomoci. Ako by ste zareagovali na tento film, ktorý bol naozaj veľmi šokujúci? A odozdávam teraz slovo, aby ste mohli zareagovať na všetky otázky. Ďakujem. Um, Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za otázky a pripomienky. Mm, pánu Cortesovi Lastrovi. Samozrejme, môžeme len poďakovať za podpor pre humanitárnu, podporu pre humanitárnu pomoc. Dobrá správa je tá, že e, vďaka podpore parlamentu aj našich e, to malo aj podporu našich e, občanov a tento návrh, z ktorým sme prišli, nakoniec E, obsahuje menší nárast e, finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc. Je to dosť na tie potreby? Nuž povie nám e, to asi budúcnosť, ale asi nie. Ale aspoň sme zvýšili tie pridelené prostriedky na humanitárne opatrenia a mierne sme takisto Takisto zvýšili aj tú núdzovú rezervu, rezervu pre núdzové situácie. Bolo by som bývala rada, keby to bolo viac, ale aspoň musíme chrániť eh, flexibilitu, pokiaľ ide o realokáciu finančných prostriedkov eh, v rámci tých nástrojov pre vonkajšiu činnosť toto je skutočne e, zásadnej povahy. Minulý rok napríklad bol skutočne veľmi, veľmi zlý. Sýrska kríza, e, malíska kríza a podobne. To všetko nastalo naraz a mnoho ďalších častí sveta sa borilo s problémami a vďaka podpore parlamentu a nášho e, a, a výbor a, a takisto aj e, komisára pre rozpočet sme boli schopní v podstate realokovať viac než 200 miliónov e, eur, e, než teda čo bolo pôvodne v tej rezerve, núdzovej rezerve, lebo tam je 1,1 miliardy eur. A my, my sme nakoniec mali 1,3 miliard eur na konci roka a pre ľudí v Sahelu napríklad pre milióny e, tieto milióny skutočne znamenali rozdiel medzi životom ohrozujú, ohrozujúcou e, situáciou a situáciou, keď sa si, tá kríza začala riešiť. Takže je samozrejme mojou e, morálnou povinnosťou ako komisárky lobovať za tieto veci. Aj tu v tomto výbore e, akýkoľvek skromný nárast e, v týchto e, fondoch, o ktorých som hovoril, hovorila. A samozrejme, takisto schopnosť realokovať finančné prostriedky z opatrení nižšej priority na opatrenia, ktoré vlastne majú za cieľ zachrániť života, životy ľudí. Toto je všetko dôležité do budúcnosti. Ako my zvykneme hovoriť, dieťa, ktoré bojuje e, o život, to je práve ten prípad, kedy skutočne ide o to, že e, riešením je buď teda prežiť alebo neprežiť takéto dieťa e, a my to môžeme ovplyvniť. Takže prosím vás, aby ste aj naďalej boli, mali takýto pružný postoj E, e, bola to celá séria e, škrtov a je rozdiel medzi dve dve 8 a 3,5, keď hovoríme konkrétne o číslach, ako sa to vyvíjalo. Takže napríklad, čo by sa bolo bývalo stalo v Mali, keby sme neboli zaujali rozhodnujúci postoj alebo rozhodný postoj, ale nielen v Mali, aj inde. Ehm, no a pokiaľ ide o do- vzájomné doplňanie sa e, toho, čo robí Európska únia a jednotlivé členské štáty, o tom hovoril pán, pán e, Kresen, Samozrejme, my sa snažíme riešiť to spoločne, tieto krízy spoločne s členskými štátmi. A to najmä v prípade tých najzložitejších e, e, kríz. Napríklad e, my sme zvolali Korafa, skupinu pre humanitárnu pomoc. Vždy, keď sa vyskytne nejaká taká situácia, takú túto skupinu zvoláme, pretože je potrebná konsolidovaná akcia, konsolidovaný postoj a v prípade Sýrie je to absolútne zásadnej povahy, pretože my máme svoje kolektívne zdroje na určitej úrovni a vlastne len vďaka uznaniu toho, že ako, ako kolektív, ako spoločenstvo môžeme urobiť viac. Napríklad aj v Kuwaite sme e, teda e, vystupovali ako e, únia e, 370 miliónov dolárov Eh, v tomto prípade teda eh, ako komisia a či jednotlivé členské štáty postupujeme. Takže eh, ide hlavne o to, aby sa zlepšila koordinácia, tak aby sme nekládli dôraz len na niektoré oblasti a nezanedbávali iné. Je tu aj, aj generálny riaditeľ Ekisu povedal, že je vlastne dosť zdrojov e, pre e, všetkých. My máme svojich ľudí, e, ktorí nás môžu informovať na všetkých tých komplikovaných miestach na svete sú našimi očami aj ušami, ktoré nás informujú o tom, čo môžeme robiť a čo máme robiť. Samozrejme, máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale už myslím, že sa nám darí lepšie než v minulosti. No a pokiaľ ide o E, komplementárnosť e, s tou politickou rovinou v Európskej únii. A pokiaľ ide o ten komplexný prístup, my sme urobili jednu veľmi, jednu veľmi e, jednoduchú vec. My sme sa prosto zapojili. Pretože žijeme na tej istej planéte. A politická môžu pomôcť alebo uškodiť. Samozrejme, príkladov takýchto výsledkov, takých alebo tých dobrých alebo zlých je veľa. Takže my sa snažíme koordinovať e, svoje vedomosti a informácie, ale tie rozhodnutia, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, vychádzajú z dvoch vecí. Z potrieb a z toho, ak, aký prístup k tejto pomoci ľudia budú mať. Politické e, hľadiska tu nie sú relevantné takom prípade máte pravdu, že v nebezpečných konfliktných oblastiach by sme bez nestrannosti nezmohli nič. O, už ani nehovoriac napríklad o Sýrii. V Sýrii je skutočne situácia nesmierne zložitá. Ale napríklad zoberme si sever Mali. Tam sme nikdy, nikdy v podstate vlastne neprišli o tú svoju prítomnosť e, a to vďaka práve tej nestrannosti. No a kto je teraz pri rekonstrukcii e, severu mali prítomný? Samozrejme, humanitárna komunita. My sme humanitárnym organizáciám dali e, finančné prostriedky na rekonstrukciu. Eh, infraštruktúr, elektrina, voda eh, a podobne. Keby sme postupovali inač, tak by sa to považovalo za spolitizované. Takže samozrejme neutralita a nezávislosť je dôležitá. Otázka samozrejme je, eh, či, či si vieme skutočne dobre zvoliť tú svoju, tú svoju polohu, či sme dostatočne v poprede alebo v pozadí podľa potreby. Niekedy sa mi zdá, že sme ako pes, ktorý naháňa svoj vlastný chvostík. A, a na, niekedy je to zasa tak, ako keby ten chvostík eh, naháňal eh, toho psíka. Takže hm. otázka však je, či je to správne, či to tak je dobre. No nakoniec eh, áno, lebo my v podstate takto stále sme eh, v úzkom kontakte s tými mm, problémami. Zoberte si Sýriu alebo Jordánsko, Libanon. Viete, ako eh, je napríklad destabilizujúci práve ten tok utečen, utečencov zo Sýrie pre Libanon a, a Jordán tí ľudia v podstate e, sa začínajú uchádzať o miesta pracovné, zdravotnú starostlivosť e, a vzdelávacie možnosti a podobne. A stávajú sa tak pre tých ostatných konkurenciou a my musíme Jordánsku a Libanonu pomôcť stabilizovať sa e, práve v dôsledku týchto udalostí. Takže skutočne niekedy E, je potrebné, aby sme boli viditeľní a jasne prítomní, napríklad v tomto prípade, ako, ako, ako zložka Európskej únie. Ale niekedy e, máme také situácie, že e, privedieme síce konia k prameniu, ale nevieme ho prinútiť, aby sa napil. Takže to sú tie naše dilemy. V každom prípade, čím viac budeme spolupracovať v týchto kritických situáciách, tým viac sa bude zlepšovať naša schopnosť koordinovať svoju činnosť. Mali je vynikajúcim príkladom koordinovali sme postup od samého začiatku. My sme napríklad zorganizovali e, výcvikovú misiu pre malijských vojakov Európskej únie, aby vedeli nielen bojovať, ale aj chrániť civilné obyvateľstvo. Takže tento spôsob spolupráce je dobrý. Keď budeme budovať na úspechoch, tak budeme mať aj viac možností posilniť ten prvok komplementarity vzájomného sa doplňovania. A tým sa dostávam k otázke solidarity a spolupráce. Svet už nie je taký, že chudobné krajiny sú slabé a zraniteľné a bohaté krajiny sú eh, v podstate eh, nezraniteľné. Vezmite si napríklad e, Oklahomu alebo e, tsunami v Japonsku. E, vidíme, čo napríklad spôsobujú klimatické, čo spôsobujú zmeny klímy, ale napríklad aj vlastne intenzívnejšie hospodárske využívanie našej planéty. My to považujeme za prirodzené, ale súčasťou nášho mandátu je teda skutočne uplatňovať solidaritu bez výnimiek a môže sa totiž stať, že e, aj bohatá krajina e, bude pomáhovať, Japon, e, poma, potrebovať pomoc. Japonsko napríklad potrebovalo pomoc. Oklahoma potrebovala pomoc. Mm, takže tu nejde len o tých ľudí, v tých krajinách, kde tí ľudia chodia spať s prázdnym bruchom. E, tam to nie je jediná, e, jediný cieľ solidarity. Solidarita prosto je e, niečo, čo potrebuje ten, kto sa ocitne v situácii, ktorú neočakával. Takže je to otázka teda pohľadu do vpredu. A preto sme vytvorili aj toto nové centrum, lebo sme chceli zvýšiť túto schopnosť predvídať. Vy ste hovorili o schopnosti predvídať. To znamená predvídať krízy, ktoré sú vzdialené, ale aj tie, ktoré sú u nás. Alebo môžu nastať u nás. Takže ja, moja odpoveď je, áno, treba naďalej trvať na tom, aby sme zvyšovali schopnosť predvídať, predpokladať, a e, postupovať e, spoločne. My sme napríklad veľmi intenzívne pracovali na tom, aby sme získali nových darcov. E, štáty zálivu, Čína, Rusko sme navštívili. A ja musím povedať, že to je pomerne zložitá situácia z rôznych perspektív, ale nie je to nemožné, lebo máme jednu oblasť, pokiaľ ide o pripravenosť na pohromy a katastrofy a schopnosť reakcie. Našťastie v tejto oblasti sa nepostupuje z politického hľadiska, ale na základe potrieb, takže budujme na tom. Pozrieme sa napríklad na Kuwait. Kuwait e, vďaka konferencii o Sýrii e, vlastne vybral 300 e, miliónov dolárov ja teda e, sa snažím takto povzbudiť a aj ostatných, aby sa povedzme nechali inšpirovať týmto príkladom, aby sa vybrali rovnakou cestou. No a pokiaľ ide o klimatických utečencov, máme novú politiku, ktorá sa týka adaptácie, prispôsobovania sa, teda zmenám, ale tá už bohužiaľ je pomerne e, neaktuálna. To, čo my sa snažíme robiť v tej našej oblasti humanitárnej pomoci, my chceme zvyšovať práve schopnosť reakcie alebo odolnosť proti e, tým klimatickým e, šokom, jednak prostredníctvom humanitárnej pomoci a financovania. Pán komisár Privac e, je povedzme tým väčšinovým akcionárom, my sme tým menšinovým akcionárom. Máme dva programy Ažir, 1,5 miliardy eur. Tá, to sa týka budovania odolnosti Sehelu. A potom še, Tam ide o sever Afriky, 240 e, miliard e, prvý e, v štyroch rokoch a ďalšie čiastky na ďalších 7 rokov. Takže my to skutočne berieme veľmi, veľmi vážne. Vedie to samozrejme, máme, sme svedkami ďalších, ďalšieho vnútorného vysídlovania, e, sme svedkami narastajúceho počtu uprchlíkov. Jednou, jedinou otázkou je, môžeme, sme schopní pomôcť jednotlivým spoločenstvám s takýmito jednoduchými opotreniami, aby boli schopní e, čeliť e, klimatickým rizikám? A odpoveď je, keď skutočne sa snažíme to praktikovať, tak áno. Otázka samozrejme je, aká, aké, ak, a v akého rozsahu to riziko alebo tá hrozba je. A pokiaľ ide o Sýriu, pani Žoli, je to strašné skutočne, najmä pre deti a pre dievčatá, pre mladé ženy. Toto sú tie skupiny, ktoré trpia najviac. 55 eh, utečencov sú deti vo veku do 18 rokov. A v rámci tejto skupiny samozrejme sú to najmä dievčatá, pretože tie eh, chodia eh, podstatne menej do školy, hoci aj tí chlapci chodia menej do školy ale v Sýrii vôbec e, len 20 až 30 povinnej mládeže navštevuje školu. E, tie sírske deti e, mali predtým podstatne vyšší, vyšší štandard vzdelávania. Bohužiaľ sú to, sú to proste mladé talenty, ktoré, ktoré nemajú možnosť sa rozvíjať. Máme rôzne, rôzne smutné e, prípady, napríklad e, dievča, ktorá sa volá Ajša, ktorej mama je postihnutá, býva v utečenskom tábore a ona musí prosto pracovať, e, aby aby, aby podpor pomohla rodine. Ja som napríklad mala možnosť rozprávať sa s Ajšou a jej mamou a povedala som jej pri tej príležitosti, že, e, že mm, dúfam, že sa e, vráti do školy a podobne, ale bohužiaľ ja som vedela, že nakoniec to asi dopadne tak, že než e, skôr než sa vráti do školy, tak sa v mladom veku vydá a mm, prosto a vlastne sa takto stane akýmsi zdrojom príjmu pre svoju, pre svoju e, zúfalú rodinu. Je to síce veľmi kultúrne vzdialené od nášho pohľadu na život, ale je to realita. Čo teda môžeme robiť a čo môžeme urobiť, pokiaľ ide o Sýriu a Jordán a naše priority? E, prosto poskytovať podporu tým miestnym komunitám, aby boli schopní Um, jednak akcepto- a absorbovať tých uh, utečencov, ale uh, zároveň teda im uh, poskytovať alebo zabezpečiť aj potrebnú napríklad lekárskú starostlivosť a podobne. 3 milióny utečencov to nie je málo. Ako to môžeme dosiahnuť? Ide e, o to, že to musíme byť schopní financovať, ale nie len z humanitárnych rozpočtov, ale od medzinárodných e, finančných inštitúcií. To, čo ma najviac sklamalo v, Lisa, v Libanone, bolo to, že e, napriek mojej nehynúcej láske voči Svetovej banke, rozvojovej banke, som musela konštatovať, že tam nie je zastúpená. Hoci práve ten, táto rozvojová pomoc bola prioritou. Takže ja skutočne si želám, aby sme sa nezameriavali len na Sýriu a politické riešenia pre Sýriu, a pretože toto už skutočne e, je to už dlhodobá kríza a musíme teda podporovať Libanon a Jordán, ktorý vlastne už bol do toho zaangažovaný. No a pokiaľ ide o otázku Haiti. Ja sa musím priznať, že na to nemôžem zareagovať bezprostredne, musím sa na to pozrieť lepšie. Ja som bola na Haiti pred troma rokmi, tak e, z toho, čo som tam vtedy videla, môžem povedať, že e, to e, zemetrasenie síce bolo strašné, ale nie je najväčším problémom Haiti. Najväčším problémom Haiti je vlastne správa veci verejných. Tí Haitania ako ľudia sú nesmierne odolní. Komunita a tie spoločenstva majú schopnosť vzájomne si pomáhať, ale tie úrady sú nesmierne slabé. Nedôvera voči vláde je snad najväčšia, e, ktorú som kedy vo svojom živote videla. Ľudia mi hovorili, e, nedávajte žiadne peniaze vláde, tým nemožno veriť. Takže e, tam treba e, budovať skutočne schopnosti tej miestnej vlády. A to je tá dlhodobá, dlhodobá úloha. Hneď po zemetrasení sme tam išli a prosto z tej sympatie a e, štedrosti hneď našej e, vyplynula ponuka. Tu máte 10 miliard e, dolárov. A očakávali sme, že do troch rokov sa tá krajina absolútne zmení. Ale ako môže 10 miliard dolárov zmeniť krajinu, ktorú zdevastoval Papadok, Bebidok a Boh vie, kto ešte ďalší. Takže myslím, že e, tomu, ako sa riešila otázka Haiti, chýbal, chýbal realistický pohľad na vec. Jednoducho nedávalo sa to do súvisu so schopnosťou, tá, tá dobrá vôľa e, darcov sa nedávala do súvisu so schopnosťou, či skôr neschopnosťou tej miestnej vlády tie peniaze účelne vynaložiť. Uh, tam bude trvať ešte aspoň 15 rokov, kým sa vybudujú inštitúcie a samozrejme to sa doposiaľ nestalo. Samozrejme, tá doba, kedy, po, po ktorú trvá naša pozornosť, je veľmi krátka, takže my sme vlastne e, na Haiti pozabudli medzi tým, ale určite sa k tejto téme vrátim a slubujem vám, že si to naštudujem a že sa s tým oboznámim lepšie. Ďakujem slovo pani Stifler. Pana Georgieva už odpovedala na moje otázky, takže ďakujem. Dobre, takže sme skončili našu výmenu názorov v rámci štrukturovaného dialógu. Už mi ostáva len sa veľmi pekne poďakovať pani Georgieve za to, že prišla medzi nás a že sa s nami podelila o svojich aktivitách a o svojej naozaj veľmi, veľmi tvrdej angažovanosti. Ďakujem pekne.